Uh, Dámy a páni, myslím, že môžeme začať s rokovaním. Rada by som vás tiež informovala o tom, že <clears throat> toto stretnutie je vysielané na internete, takže ako obvykle sa skúste usmievať. Medzi nami je dnes komisár Johannes Hahn, ktorému dám slovo za chvíľočku, ale ešte skôr by som rada otvorila dva alebo tri body, ktoré máme na začiatku. Najprv je to schválenie rokovacieho poriadku. Bod číslo 11 na programe rokovania, ktorý je bod Rody Kratca, bol stiahnutý z programu rokovania na jej žiadosť. A je to odložené až do nášho stretnutia v júni, teda konkrétne 3. júna. Ak teda súhlasíte s touto zmenou v našom programe a nie sú tu žiadne ďalšie požiadavky na, zmene, na zmeny v programe, tak návrh programu môžeme schváliť. Druhý bod sa týka schválenia záznamu z rokovania nášho posledného stretnutia 17. a 18. marca tohoto roka. Zápis z rokovania je k dispozícii a bol rozdistribuovaný všetkým členom a ako obvykle bude považovaný za schválený, ku koncu dnešného rokovania, ak sa neobjavia žiadne výhrady. K tretiemu bodu, ktorým, je, ktorým sú oznámenia predsedníčky, len jedna krátka informácia. Možno si spomeniete, že sme urobili rozhodnutie v decembri, že zašleme delegáciu do Paríža 28., 9. a 30. apríla. Bude tu 10 kolegov z výboru, ktorí budú cestovať do Francúzska, z toho štyria sú Francúzi. A účelom tejto návštevy je priamo v teréne sa pozrieť na to, ako sa implementuje naša politika priamo v praxi. A to predovšetkým v kontexte francúzskych miest. No a teraz by som sa rada presunula k nášmu bodu číslo 4 na programe rokovania, ktorým je výmena názorov s komisárom Johannesom Hánom. No a bez ďalšieho zdržovania Pán komisár, bola by som rada, keby ste si vzali slovo a keby ste nás informovali o všetkom, čo vám pripadá dôležité, relevantné a to najmä v kontexte koheznej politiky. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, Danuta. Dámy a páni, veľmi sa teším, že v tomto rámci môžeme spolu dnes poprvýkrát diskutovať a vymeniť si názory. Predpokladám, že nasledovať budú mnohé ďalšie. Ako, so, ako už bolo povedané, nachádzame sa v strede alebo v polovici súčasného programovacieho obdobia. No a dá sa predpokladať, že na konci tohto obdobia budú buď zrealizované viac ako 2, milióny projektov. 2, 2 milióny možností skutočne eh, v tom eh, pravom zmysle slova priblížiť Európu občanom. No a ja myslím, že v období, ako je toto, je to skutočne mimoriadne dôležitá iniciatíva a dôležité opatrenie aj kvôli tomu, aby sme dokázali posilniť ten pozitívny pocit pre Európu a ukázali, že Európa nemá slúžiť len na kontrolovanie a krátenie opatrení. Nie, treba tiež signalizovať o, o podporu regiónov a dať ľuďom v regiónoch perspektívu. To je skutočne našou úlohou a ja už som na mojom vypočutí povedal, že nie sú, neexistujú alternatívy e, regionálnej politiky a ak áno, e, tak je to len lepšia, reformnejšia e, regionálna politika ako tá súčasná. O to dôležitejšie je využiť eh, rok 2010. Rok 2010 eh, je veľmi dôležitým pre budúcu tvorbu koheznej politiky aj s ohľadom na stratégiu Európa 2020 a aj s ohľadom na nasledujúce diskusie o rozpočtu, respektíve o revízii rozpočtu. Pred niekoľkými dňami bola predložená prvá syntézna správa pre programovacie obdobie 2000 až 2006. A podľa môjho názoru sú v nej obsiahnuté niektoré veľmi dôležité a konkrétne výsledky, ako napríklad udržateľné vytvorenie 1,4 pracovný, milióna pracovných miest alebo Ehm, tá skutočnosť, že 20,5 milióna občanov do, môže profitovať eh, z systémov eh, kanalizácie, čo viedlo eh, k zlepšeniu hygienickej situácie. Takže nachádzame sa na správnej ceste, ale aj napriek tomu sú a existujú ešte niektoré nedostatky, ktoré treba prekonať. Ukázalo sa, že sa čoraz viac investuje do rastu a zamestnanosti a trikrát od posledného programovacieho obdobia narástli investície do vedy a výskumu a je tu veľký dôraz tiež na hodnotenie a hodnotenie ex ante, ale aj ex post čo znamená dodatočne. Takže teraz eh, by som vás chcel informovať o eh, najnovších vývojových tendenciách a využiť príležitosť výmeny názorov. Pred niekoľkými týždňami, myslím, že to bol práve ten veľkonočný týždeň, bola prezentovaná prvá strategická správa, eh, nový nástroj pre koheznú politiku orientovanú na ciele 27 členských štátov poprvýkrát v rámci národných strategických správ hovorili o výsledkoch a o svojich úlohách pri realizácii našich spoločných cieľov. Pretože spoločné riadenie znamená tiež spoločnú zodpovednosť. No a v tejto chvíli by som sa chcel poďakovať členským štátom za ich príspevky. Myslím, že do budúcnosti to vytvára dobrý základ, dobrú bázu nielen pre takéto správy, správy, ale aj pre ostatné opatrenia, ktoré ukazujú odhodlanie členských štátov v oblasti regionálnej politiky. V každom prípade je to nástroj pre vyššiu transparentnosť a zodpovednosť voči občanom Európskej únie aké sú správy a odporúčania do budúcnosti? Na začiatok uvediem tie pozitívne. Poviem to, že v celku členské štáty dosahujú veľké pokroky, tak pri implementácii programov, pri výbere projektov a pri financovaní projektov. Situácia je v súčasnosti taká, že približne 93 miliard eur už hm, bolo pridelených projektom. V priemere to znamená približne 27 eh, S ohľadom na súčasnú hospodárskú krízu, a všetci určite veľmi dobre viete, eh, že sa jedná o hm, dôležitú hm, formu spolufinancovania členských krajín. Je to dobrá hodnota, pretože je to takmer rovnako ako v predchádzajúcom programovom období. Výsledky sú veľmi slubné. Tak zo 14 členských štátov, o 14 sa už dá povedať, že oveľa viac ako 350 tisíc pracovných miest bolo v nich vytvorených. Samozrejme, treba vnímať aj kritické veci. A totiž ukazuje sa, že je tu určité meškanie projektov v niektorých oblastiach, napríklad v oblasti energetiky, pri implementácii a budovaní širokopásmových internetových sietí, internetových sietí, ale aj v prípade životného prostredia a budovania administratívnych kapacít. Už hm, tá posledná oblasť je dôležitá, pretože meškanie nemá vždy len finančné príčiny, ale aj iné. Napríklad, že Európska únia a ustanovenia a právne akty EÚ, a to práve v oblasti životného prostredia, ešte nie sú transponované do národných legislatív. No a tým chýba báza pre podporu EÚ. Takže v prípade rôznych a realizácie rôznych veľkých projektov, tak potrebujeme tiež právne ustanovenia, ktoré zaistia ich realizáciu. No a na tomto mieste by som vás chcel požiadať, aby ste v národných štátoch sa postarali o to, aby e, táto základňa, tá báza bola vytvorená. Existuje tu aj určite nepomer medzi členskými štátmi pri výbere projektov. Na druhej strane, a to treba zúrazniť, táto strategická správa je takou momentkou, a to hovorím aj preto, pretože pri prezentácii, a to sa odrazilo aj v národných správach, že sa objavili určité iritácie alebo politické váhanie. V celku však sú tie nálezy veľmi dôležité a kvôli dobrému poriadku by som chcel poukázať na to, že jednotlivé členské štáty či už to bol termín od konca júna minulého roku alebo koniec decembra alebo novembra to ponúkli ako vzorky. No a tak eh, sú tu rozdiely v absorpcii a využívaní, čerpaní prostriedkov medzi členskými štátmi, pretože práve eh, na konci prvej polovice programovacieho obdobia sa veľa vecí udialo. No a ak eh, sa pozrieme na vývoj od začiatku roku, tak určite boli dosiahnuté opäť obrovské pokroky. Avšak aj napriek tomu je stále nevyhnutné vyzýva členské štáty, ja už som to aj povedal dnes, aby pokračovali v realizácii a presadzovaní projektov, aby tie poskytnuté prostriedky boli aj využité. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že úloha regionálnej politiky nespočíva v tom, aby sa v úvodzovkách šetrili peniaze, ale aby finančné prostriedky boli využité správne, korektne, udržateľne v zmysle Eh, udržateľného rozvoja všetkých európskych regiónov. A náš cieľ nemôže byť na konci programového obdobia povedať, koľko sme ušetrili. Nie. Treba eh, povedať, eh, dokázali sme vynaložiť tie peniaze na dobré projekty s udržateľnými cieľmi, ktoré boli úspešné. No a ja myslím, že v budúcnosti bude tiež dôležité, aby spolufinancovanie ako vyjadrenie eh, odhodlanosti členských štátov bol udržaný ako princíp. No a práve eh, investície do regionálno-politických iniciatív sú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj. No a aké sú príspevky eh, kohezné politiky k stratégii Európa 2020? No už určite aj kohezná politika musí držať krok s zmenami. Výsledky ukazujú, a už som o tom trochu hovoril, aký dôležitý nástroj je kohezná politika pre udržateľný rast a zamestnanosť. A preto je tiež dôležité, aby sme koheznú politiku zapojili do služieb stratégie Európa 2020. keď eh, potrebujeme eh, inteligentný, udržateľný eh, rast, ale aj rast dostupných prostriedkov. No a kohezná politika ponúka vhodný rámec, na, ktorý presahuje hranice mnohých sektorov, ale s ohľadom na európsku koherentnosť regionálna politika, ktorá zodpovedá našim spoločným predstavám, a to treba neustále opakovať, zaistuje, že v regiónoch sa bude e, príslušne investovať a je nevyhnutné neustále e, používať e, pojem investícií a nie sponzorstva investície sú dôležité a to implikuje aj, aj to, že tieto investície e, prinášajú alebo sú návratné. A dá sa o tej návratnosti a aj jej druhu diskutovať. Avšak tá návratnosť spočíva v zásade v tom, že všetky regióny sa budú aj vhodne rozvíjať a budú prispievať k udržateľnému hospodárskemu rastu v Európe a tým aj k zvyšovaniu ži- kvality života občanov. Čo však tiež potrebujeme, a to som už zopakoval viackrát, na jednej strane e, zameranie na e, obmedzený počet priorít, na druhej strane však potrebujeme maximálnu flexibilitu v oblasti implementácie v 281 regiónoch v aktuálnom programovom období 2007 až 2013 môžeme konštatovať, že 230 miliárd eur v rámci Lisabonskej stratégie bolo už účelovo e, určených. To znamená 60 miliárd e, do výskumu vývoja a inovácií, 48 miliárd do klimatických zmien, vrátane ekologizácie dopravy a energetiky. Musíme však, a to musím zdôrazniť ešte raz, zaistiť maximálnu flexibilitu a flexibilizáciu implementácie a budovať na regionálnych silných stránkach, ale aj slabších stránkach. No a treba povedať, že prakticky pre každý región dokážeme identifikovať USP, Unique Selling Proposition, čo je e, charakteristická črta, na ktorej sa dá ďalej budovať a posilňovať regióny a stanovovať ťažiskové body v závislosti od regiónov. Je tiež veľmi dôležité, e, keď hovoríme o stratégii EU 2020 a chcel by som vás požiadať, aby ste vo svojich volebných obvodoch v rámci diskusie s voličmi v členských štátoch poukazovali na to, že keď sa definujú jednotlivé európske ciele, tak sú to európske globálne ciele, sú to priemerné hodnoty. Ja viem, o čom hovorím, ako minister pre vedu a výskum v Národnom štáte. Trojpercentná a kvóta výskumu je našim cieľom a viem, že sú členské štáty, a ktoré túto hranicu 3% už dávno prekonali, ale viem, že existujú aj mnohé, ktoré sa nachádzajú ešte hlboko pod touto hranicou. Rozhodujúce je, aby sme budovali na európskych cieľoch aby sme si dávali aj národné ciele, ambiciózne ciele, ktoré zohľadňujú vo svojej celistvosti tie európske ciele. No a to je jedno z poučení z Lisabonu. Potrebujeme transfer európskych cieľov do ambicióznych národných cieľov, aby sme v konečnom dôsledku slávili úspechy. Keď niekto hovorí, že toto je cieľ, ktorý už sme dávno dosiahli, a iní hovoria, že to je eh, úplne iluzórne, tak je to e, vo všeobecnosti, ale my sa musíme starať o to, aby národné e, projekty boli realizované a aby sme mali oveľa mm, vyššiu e, mieru úspechu pre Európu 2020. Dôležité je prekonať krízu, o prekonanie štruktúrálnych nedostatkov, o zaistenie, aby niekde tie problémy narastali nad naše možnosti. No a ide o to, aby model, európsky model života bol aj naďalej uchovaný. Koncom októbra, začiatkom eh, novembra bude predložená piatá správa o koheznosti, o súdržnosti, eh, ktorá by mala hovoriť o budúcnosti, eh, bude prinášať návrhy do diskusie, no a pre mňa bolo veľmi dôležité, aby táto správa sa stala súčasťou strategických iniciatív komisie v rámci tohto ročného pracovného programu. No a to znamená výrazné posilnenie koheznej politiky v celkom vnímaní komisie. No a okrem toho ešte do leta alebo z meteorologického hľadiska v lete už v júli a potom po letnej prestávke vydáme dve oznámenia o inováciách a trvalo udržateľnom rozvoji, kde požiadam ostatných komisárov a komisárky, aby požiadam ich o spoluprácu a tým, aby signalizovali integrovaný prístup, ktorý všetci sledujeme. A ešte posledná pripomienka k téme rozpočtovej revízie. Úlohy koheznej politiky sa nezmenšili. Nie, práve naopak. Určite sa nebudete čudovať, rovnako ako ja, sa, nebudem, sa nečudujem a Danuta Hübner vie, o čom hovorím, že v prvých týždňoch eh, môjho pôsobenia som dostal dlhý zoznam želaní rôznych projektov, iných vecí. A vieme, e, že úspešná kohezná politika nie je zadarmo. Že potrebuje primeraný rozpočet. A poviem to otvorenie. Keď celkový rozpočet aj v absolútnych číslach nebude výrazne ehm, alebo nebude mať príslušný objem, tak všetky projekty, ktoré máme v hlavách a ktoré niektorí veľmi intenzívne presadzujú, tak bude problém s ich e, realizáciou. No a preto je veľmi dôležité, a ešte raz vás chcem požiadať, aj v rámci parlamentu, ale aj v rámci politických skupín, pracovať na tom, o silné zapojenie rôznych sektorálnych politík do regionálnej politiky, aby sme predišli fragmentácii rozpočtu. No a posledná pripomienka. My sa musíme mm, snažiť o vytváranie nových modelov financovania. Sú tu rôzne pákové efekty, kultúrne zmeny v skutočne mnohých ohľadoch. Pretože keď v zmysle myšlienky investícií sa musím zamýšľať nad tým, či sa to bude môcť splatiť tak a si dobre rozmyslím, či tie projekty a veci sú užitočné a dobré, ehm, na rozdiel od toho, keď sa len prideli, prideli grant, ktorý sa nebude splácať späť. Ja si myslím tiež, že v prípade auditingu to bude mať pozitívne dopady a vo všeobecnosti to zväčší náš akčný rádius. Zjednodušenie je tiež ďalšou témou, ktorá nás prevádza na to, aby sme predišli nejaké chybovosti. A v tomto zmysle môžem povedať, že DG pre trh a DG Regio už vznikol spoločný projekt na tému verejného obstarávania. No a tiež zamýšľam pracovnú skupinu štátnej pomoci, pretože to sú dve e, problematiky a tematické okruhy, ktoré nie sú priamo zodpovedné za chybovosť, ale keď sa nám podarí vytvoriť e, dosiahnuť rovnováhu medzi oprávnenými nevyhnutnosťami solidného verejného zadávania zákaziek a realizácie priamo v teréne, tak tým prispiejeme k účinnejšiemu a efektívnejšej realizácii a implementácii, prostriedkov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na diskusiu. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Vážení kolegovia, myslím, že môžeme začať so svojou diskusiou. No a tradične to robíme tak, že sa najprv vyslovia koordinátori. Ja vidím, že koordinátori sa akurát nehlásia. Lambert van Nistelrooy, nech sa páči. Rád by som položil komisárovi otázku, ale najprv mu chcem poďakovať. Sme naozaj veľmi radi, že ste si našli čas a boli tu s nami. V prvom rade ďakujem pekne aj za informácie, ktoré ste nám poskytli. Boli ste naozaj veľmi pozitívni a vyslali ste veľmi dobrý dojem už bezprostredne po e, vašom vypočutí. Tie informácie, ktoré ste komunikovali, boli rovnako veľmi pozitívne. Mám niekoľko otázok. V prvom rade, do akej miery ste zaangažovaní do toho, čo sa e, môže stať, alebo čo sa, čo sa môže pretaviť do strednodobého finančného hodnotenia. To je možno niečo, čo sa e, deje vo veľmi úzkej spolupráci s pánom Barazom. Budete zaangažovaní do tohoto procesu? Neviem, či je to možno lepšie ako ten non-paper, ale v každom prípade by bolo možno dobre počkať na správu o koheznom fonde a potom eh, budeme môcť posúdiť tú prácu, ktorá bola vykonaná, ktorá bola spravená. To je len prvá otázka. Hovorili, hovorili ste o makroregiónoch. A po vašom vypočutí ste hovorili, že o tomto treba hovoriť viac. V každom prípade radi by sme počuli Radi by sme počuli viac o tých kritériách, ktoré sú v tomto smere pripravené. Čiže v kontexte týchto kritérií, keď sa pripravuje tento nový fenomén v Európe, aké kritériá pripravujete? No a takisto sa spýtať na fenomén Dunajského regiónu. Budeme tu mať e, delegáciu neskôr počas roka. Takže chcel by som viac informácií o tomto bodu, o tomto bode, ale viem, že sa hlásia ďalší kolegovia, takže to e, zatiaľ ukončím. Ďakujem pekne. konstant, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám, pán komisár, tri otázky, ktoré by som rada položila aj v súvislosti so strednodobou revíziou. Diskutuje sa veľmi e, intenzívne o tom, či vo výstavbe, v oblasti výstavby možno použiť štruktúrálne prostriedky. Máte vy informácie, či e, tieto prostriedky v tej miere, ako sa to zamýšľalo, použijú v členských krajinách, alebo či je, či je to len nejaké zbožné želanie, čo všetko by sa dalo urobiť, pretože si myslím, že diskusia v, o tomto je v budúcej dobe veľmi dôležitá. Ďalej v celom parlamente je tu tá myšlienka, že by sme prostriedky finančné podľa N plus 2 či N plus 3, aby sa jednoducho nepoužili, aby v rozpočtových prostriedkoch zostali tieto prostriedky na iné štruktúrálne prostriedky, aby ich členské krajiny jednoducho nevracali. Ako si myslíte, e, by toto bolo možné, že by táto myšlienka aj v Rade získala väčšinovú podporu napríklad pri, pre pobaltskú stratégiu alebo dunajskú st- stratégiu z tých zvyšných prostriedkov, alebo aj na iné veci by sa to dalo použiť. A tretia otázka, ktorá ma veľmi zaujíma, Máte už čísla o tom, že e, tým zjednodušením a opatreniami v štruktúralnej politiky pre e, odstránenie dopadov krízy, či už plynuli prostriedky, aké vysoké platby, preddávky a medzi e, platby už prebehli, aké, aké, o akých sumách sa, sa tu bavíme, kde by sa dalo členským krajinám ešte pomôcť. Ďakujem. Then... Ďakujem pekne, teraz Romana Manescu no a potom poprosíme komisára o odpovede. Ďakujem, pán, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, najprv vám chcem poblahoželať k tej otvorenosti e, tomu návrhu, aké dôležité sú orgány miestnej samozprávy, ich výraznejšie zapájanie. Ja by som chcela, byť budúc- e, a chcela dúfať, že v budúcnosti budete aj v prípade ďalších uh, zložitých tém takýto ochotný. No a teraz k mojim dvom otázkam. Poprvé e, sa chcem spýtať na Erasmus, e, pokiaľ ide o lokálnych a regionálnych zástupcov. Som za to, aby tento projekt e, napredoval ďalej. V mojej iniciatívnej správe hovorím o tom, že je dôležité aj pre legál, lo, e, lokálne a regionálne štruktúry treba Erasmus zachovať. Európska komisia e, avizuje teraz, že by sa tento projekt nemal ďalej vyvíjať. Takže pýtam sa na argumenty, akými ľudia toto rozhodnutie, akými komisia toto rozhodnutie chce podložiť. A či máte ďalej viac podrobností k negatívnym výsledkom štúdie realizovateľnosti, o ktorej ste hovorili. A potom po druhé, preverenie rozpočtu. Ten pracovný e, materiál komisie z minulého roku hovoril o tom, že komisia E, navrhla pridelovanie prostriedkov a aj škrtnutie cieľu 2 alebo ohraničenie na určitý čas po vstupe. Ja osobne som za to, aby ja osobne si myslím, že tieto opatrenia sú veľmi ťažko priateľné pre nové členské krajiny. A preto, pán komisár, chcem, chcela by som sa spýtať, akú víziu máte vy a kedy dostaneme nejaký oficiálny materiál k prevereniu komunitárneho rozpočtu a akú, aké miesto bude mať nová kohezná politika komisie v tomto novom rozpočte. Thank you. So will... Ďakujem pekne. Takže poprosíme komisára teraz, aby sa k tomu vyjadril, aby odpovedal na, tieto, na túto sériu otázok. Nech sa páči. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne prvom rade najprv k tej e, celej finančnej problematike. Odhadujem, že v treťom štvrť roku alebo po letných prázdninách, e, ešte to nie je, myslím, presne rozhodnuté, bude tento strednodobý rozpočtový, e, tá, to, e, táto revízia. A môžem vám povedať, že práve regionálna politika je jedným z tých veľkých spotrebiteľov Eh, je osobitne zapojená do eh, osobitnej pracovnej skupiny, ktorá sa tu veľmi eh, angažuje, tu, pokiaľ ide o stvárnenie tohoto a k celej tej otázke makroregiónov. Zhrňujúco by som ešte raz povedal, že existuje tie tri základné nie teda marketingovo, technicky to tak nie, ale, ale sú to vlastne dve sympatické odpovede nie a, e, a tá, o tej tretej sa dá diskutovať. Tie prvé dve to sú e, to je to nie pre ďalšie predpisy alebo prekračujúce predpisy a administratívne e, orgány. A to tretie nie je to, že nebudú dostatočné, dodatočné prostriedky Chcem poukazovať na to, viackrát som to už urobil, že, že pri uh, Dunajskej i Baltskej stratégii treba povedať, že v rámci regionálnych projektov, v rámci susedskej pomoci sú tu fondy aj v podunajskej oblasti. Je tu množstvo prostriedkov, ktoré plynú. Samozrejme, že tu je aj veľa nápadov a veľa projektov, ale tie nápady a tá e, realizovateľnosť by sa dala ešte lepšie sklbiť. A ak sa toto podarí, ak uh, predovšetkým projekty, ktoré si vyžadujú spoluprácu viacerých regiónov, ak sa dajú uh, súbežne realizovať, tak tu vlastne e, vznikne ten pákový efekt. Uvediem tri príklady. Keď napríklad v oblasti Dunajskej sa plánujú čističky a jedna z tých čističiek je na 800 kilometri rieky a pri 700 e, kilometri sa ale vpúšťa ďalšia nečistota, tak nedáva to veľký zmysel oveľa väčší zmysel dáva, keď sa tie veci dejú súbežne, spoločne, alebo keď sa stavia e, most, že teda samozrejme obidve strany by mali mať na tom príslušný záujem, alebo takisto diálničné stavby. Tu dáva tiež málo zmyslu, keď jedna z krajín dostavia diálnicu po hranicu a na druhej strane e, neexistuje adekvátne pokračovanie. Keď sa nám teda pri týchto projektoch podarí teda pri tých, ktoré e, si vyžadujú kooperáciu viac regiónov. Ak sa nám to podarí kooperácia, tak ak adekvátne použijeme tie potrebné prostriedky, tak sme dosiahli ten pákový efekt. A do tejto miery, dámy a páni, chcem všetkým tým, ktorí hovoria, že potrebujeme viac prostriedkov, odpovedať len toľko. Využite v prvom rade to, čo je v zásade k dispozícii, čo by bolo k dispozícii a tým, tým pádom by sme veci riešili jednoduchšie. V podunajskej oblasti, nuž, tu sú rôzne konferencie, e, pred týždňom e, vo Viedni a Bratislave sa uskutočnila tretia takáto konferencia, potom v máji bude štvrtá v Bulharsku a v júni v Rumunsku piata a tu budeme mať vlastne ten potrebný základ. E, vo februári a v apríli sme mali písomnú konzultačnú e, e, konzultačný proces, kde bolo veľmi veľa podstatných stanovísk a koncom roka by sme mali mať koncept pre stratégiu, ktorá potom uzavrie maďarské predsedníctvo. Tu však chceme spomenúť to, čo som na viacerých regio- regionálnych stretnutiach povedal. Práve pri makroregiónoch, ako aj všeobecne v regionálnej oblasti, máme subsidiaritu a to znamená, že to, čo si každý z nás môže uh, dovoliť sám, tak uh, by mal robiť sám a až to ďalšie ide na vyšší úroveň. Hovorím to preto, pretože niekedy mám pocit, že určité regióny si myslia, že problémy v svojich regiónoch môžu vyriešiť tým, že zapoja svoj región do makroregiónu, ale to nie je cieľom makroregionálnej stratégie. Makroregionálna stratégia e, má byť používaná vtedy, keď sa dajú e, e, riešiť lepšie na týchto platformách a nielen teda odhadzovať svoje problémy na vyššiu úroveň. Ak v mnohých ohľadoch môže existovať oveľa lepší postup, pokiaľ ide o bytovú výstavbu, už e, nemáme ešte e, potrebné čísla. No a pokiaľ ide o otázku M plus 2 či 3, nemáme nejaké indikátory, preto sme sa snažili o predlženie, výnimočné predlženie na 3 roky, aby sme zabezpečili to, že sa tu neudeje nič. Ale keď tu vidím e, reč niektorých poslancov, vidím, že to vnímate tak, že zostaňme pri terajšej úprave, aby sme tu mali tie stimuly a nemyslíme hneď na rozšírenie. Pokiaľ ide o predávkové platby, no tak v úhrnom môžem povedať, že 29 miliárd eur predávkových platieb sa udialo a k tomu ešte 6,2 miliardy pred rokom. Ďalšie, ďalších 775 eh, miliónov pre 5 krajín by malo byť ešte potvrdených v koheznej oblasti, v koheznom fonde. Tak to budeme mať vlastne bezprostrednú reakciu v regionálnej politike prostredníctvom dodatočných eh, platieb a zabezpečenia likvidity v mnohých eh, v, v mnohých milión, miliárd. No a k Erasmu ešte poviem, že ten bude ešte e, predmetom rozpráv a, a určite tak rýchlo sa to neukončí, ale treba pozerať aj na rozpočet. Rozpočet, ktorý dáva k dispozícii parlament, pretože pokiaľ ide o zmysel, tak tu si všetci e, sme za jedno, musím povedať, že to dáva veľa zmyslu, keď tu máme príslušnú výmenu lokálnych a regionálnych politikov v Európe. No a ešte tu mám e, otázku ko- koheznej politiky pani Manesku. Myslím, že vás zaujíma e, tá signifikancia narastá a, a aktuálny pracovný program komisie obsahuje regionálnu politiku vo veľmi prominentnej pozícii, takže tá e, vnímavosť pre túto problematiku je väčšia a v tomto sa chcem aj poďakovať za vašu silnú podporu. Ďakujem pekne, François Lafon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujeme pekne za vaše vysvetlenia. sme pomerne prekvapení tými veľkými rozdielmi, e, ku ktorým došlo, najmä keď ste popisovali vlastne, aké boli, aká bola situácia pri nábehu týchto programov, ako sa programy rozbiehali a zároveň ako sa začala odvieť hospodárska kríza. Je tu pomerne veľká diskrepancia. E, vy ste rozhodne urobili niečo, preto aby sa to upravilo, ale máme pocit, že tieto úpravy nestačia. Máme pocit, že keď hovoríme o strednodobom hodnotení <clears throat> týchto programov je nevyhnutné pozornejšie preskúmať, ako tieto programy fungujú a zároveň je nevyhnutné preskúmať, ako byť čoraz efektívnejší, najmä berúc do úvahy nové podmienky a zároveň ako posunúť regióny ďalej, najmä smerom ich k ďalšiemu a lepšiemu rozvoju. Jedna z tých slabín, ktoré tu máme, sa týka predovšetkým environmentálnych tém E, sú to klimatické, environmentálne plány, ktoré, ktoré boli spomenuté aj na kodanskom samite a práve tie budujú na tom kodanskom momente, na tom hnacom mechanizme, ktorý bol vtedy spustený. E, ak by sme mali vedeli nejaké ďalšie mechanizmy zaviesť, tak by sme rozhodne podporili mechanizmy, ktoré by to podporili. Urobili ste rozhodne veľa práce s členskými štátmi, tak aby ste úspešne ukončili toto strednodobé hodnotenie, ale my by sme radi videli niečo, čo by malo hĺbší prístup. A to sa musí rozhodne robiť iba ruka ruke s regiónmi, kde sa tento program implementuje. Ďakujem pekne. Vážená pána predsed... pani, pani predsednička, dovolte mi, aby som uvítal možnosť diskutovať o tejto téme a dovolte mi položiť niekoľko otázok. Vy, pán komisár, ste spomenuli, že je veľmi dôležité zjednodušovať pravidlá a zaoberať sa touto oblasťou najmä v oblasti verejných zákazok, pretože tam je samozrejme najviac chýb. No a moja otázka znie, či máte nejaké informácie o tom, ako si tieto domáce úlohy plnia jednotlivé členské štáty, prípadne ako funguje celá tá úroveň implementačnej štruktúry. A síce, či sa naozaj, naozaj snažíme túto legislatívu zjednodušovať a zároveň celý tento proces, alebo či táto práca neostáva čisto na komisii alebo na Európskom parlamente. Moja druhá otázka sa týka integrovaného prístupu. Ten sa rozhodne osvedčil, je to cesta, ako stále efektívnejšie využívať európske fondy. No a práve preto sa chcem spýtať, akým spôsobom chceme do budúcnosti presadiť väčšie zapojenie tohoto princípu do koheznej politiky. Tretia otázka sa týka zladenia podmienok využívania jednotlivých fondov. Bohužiaľ, máme tu príklady, kde napríklad využitie menších prostriedkov z polnohospodárskeho fondu, tak tam vidíme, že DPH nie je započítateľnou položkou, ale pri väčších projektoch je započítateľné. Takže to naozaj musíme zosúľadiť. Ťažko sa to potom vysvetľuje konečným príjimateľom. No a posledná otázka sa týka flexibility, pretože to je len pojem, ktorý zatiaľ nie je nejakým spôsobom ohraničený. A teda, ako si predstavujete flexibilitu do budúcnosti? Ďakujem pekne. Som presvedčená, že ďalší kolega tu nie je, takže John Bafton, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som si len prejsť niekoľko bodov, ktoré, boli, ktoré, ktoré sa zatiaľ iba dotklo. Jedna vec je strednodobé hodnotenie a obavy, ktoré mám ja, sa týkajú dlhodobej perspektívy. Viem, že ako vysvetlil aj pán Hán pri svojom vypočutí, že pri preskúmaní niektorých krajín, spomenuli ste aj Wales, tam bol, odkazovali ste na túto krajinu, ale obava v mojej krajine, ako aj v ďalších štátoch, je taká, že toto financovanie tu nebude dostupné, keď sa ukončí toto finančné obdobie, keď skončí toto finančné obdobie. Rovnako ste spomenuli aj to, že pokiaľ nedôjde k nejakému navýšeniu prostriedkov, viem, že zatiaľ je možno veľmi skore predvídať túto situáciu, ale máte nejakú, máte nejakú odda, od, odvahu možno odhadnúť, ako to bude do budúcnosti. Vo svojom poste ste boli už niekoľko mesiacov mesiacov a vedeli by ste možno predvídať, ako by táto situácia bola, eh, ako by sa mohla vyvíjať do budúcnosti, ako by ste mohli odhadnúť ten vývoj situácie. Ďakujem pekne a Giorgio Savrakakis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Budem veľmi stručný. Mám dve špecifické otázky. Pán komisár, cítite, si, cítite sa istí, že vaša vízia budúcnosti koheznej politiky, ktorú ste predstavili, bude umiestnená na prominentnom mieste pri návrhu komisie ďalšie finančnej perspektívy, najmä kde, tam, kde budeme hovoriť o finančných alokáciách. No a druhá otázka. Kohezná politika je naozaj veľmi dôležitá, ale rovnako je dôležité aj zabezpečenie našej energetickej nezávislosti a vysporiadanie sa s klimatickými zmenami, a cieľmi Európskej únie za 2020 pri prehodnocovaní rozpočtu, ako navrhujete nájsť dodatočné prostriedky, ak napríklad rozpočet pre klimatické zmeny a energetiku eh, bude eh, mať väčšie nároky. A máte pocit, že tento rozpočet by mohol byť vyšší a bude vyšší ako 1,24 <coughs> hrubého domáceho produktu Európskej únie, ako to je doposiaľ, alebo budeme musieť škrtať z existujúcich politik. Ak by budeme musieť robiť škrty, tak potom odkiaľ podľa vášho názoru? Dobre, ďakujem pekne. No a teraz, pán komisár, ak by ste mohli reagovať na tieto otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr pán Alfonzi. Napríklad eh, v minulom roku približne 80 operačných programov bolo adaptovaných na základe potrieb a nevyhnutnosti ktoré sa identifikovali v rámci regiónov. Takže operačné programy, keď boli prijaté, neboli ešte tak vytesané do kameňa. Práve naopak, v prípade existencie oprávnenej potreby boli prispôsobené. No a my sme samozrejme za to, aby strategická dimenzia, aby sa na ňu nikdy nezabudalo. No a k e, ekologickým projektom, o tom som už hovoril na začiatku, nezávisí od regionálnej politiky, že sa neuskutočňujú, avšak o, od e, legislatívy, ktorá nie je v súlade s ustanoveniami EÚ a preto neexistuje žiadny základ pre používanie prostriedkov EÚ. My sa teda musíme posnažiť, aby v prípade potreby, a to nie je len v nových členských krajinách, ale aby legislatíva bola príslušne, príslušne upravená. Hovoril som o tom s kolegom Potočníkom, alebo on sa obrátil na mňa v tejto otázke. Je tu spoločné zadanie obom generálnym riaditeľom nájsť možnosti spolupráce, pretože skutočne ekologické projekty, a v tom plne súhlasím s pánom Stavrokakisom, tie sú podstatnou časťou našich cieľov. Čo sa týka verejného obstarávania, ako som povedal, tak ide o to, a skutočne to treba preveriť v spolupráci s generálnym riaditeľstvom pre trh, aké ešte existujú možnosti. Už sa nám podarilo urobiť niektoré veci v zmysle zjednodušenia a hlavne čo sa týka tých menších projektov. Teraz treba zistiť, v akej alebo do akej miery to funguje a žiada sa o to. K tomu ešte prečasne predčasne sa vyjadrovať čo sa týka, hm, čisto teoreticky by to muselo fungovať, by to malo fungovať, pretože inak by sa to ani nerobilo. Znie to aj veľmi jednoducho, ale ako som už povedal, zjednodušenia v prípade verejného obstarávania nemôžu byť nejakou um, voľnou stupenkou alebo bianko zmenkou. Vrátiť sa späť do minulosti. Skutočne treba nájsť rovnováhu. Integrovaný prístup ja sa snažím zajistiť to tým, tým, že príslušných kolegov už v počiatočných fázach zapájam a vyzývam ich, a to nie len podielať sa na e, vývoji programov, ale aj na ich implementácii a monitoringu. Tak, aby skutočne naše ciele, naše priority boli flexibilne realizované v regiónoch, ale vo všeobecnosti zostali zachované, pretože pre mňa je nevyhnutné a ja myslím, že už tu je sú dobré výsledky alebo dobré výkony, ale teraz sa musíme začať koncentrovať na eh, ciele v takom zmysle, aby boli s príslušnými ciele, s príslušnými projektami ciele eh, realizované a to v súčinnosti s inými generálnymi riaditeľstvami. Dúfam, že tento stav bude dlho pretrvávať, a totiž že ochota komisárov a komisárok ťahať za jeden e, koniec je veľmi vysoká a to nie je, nedá sa identifikovať aj s nejakými osobnými e, ambíciami. No a táto, toto súvisí aj s ostatnými cieľmi. Napríklad kolega Čiolos v oblasti rozvoja vidieka. To sú tie známe osy 3 a 4. Čiže treba sa lepšie koordinovať. Môžeme sa ešte zamýšľať nad nejakými obsahovým gestovstvom, ale ja neustále opakujem, že nechcel by som sa veľmi zapájať do diskusí o kompetenciách a svoju energiu by som si chcel ušetriť na iné veci. No a čo sa týka otázky strednodobej revízie, o tom som už povedal, a tým sa budeme intenzívne zaoberať. Ja som pán Batton nepochopil celkom pre, presne, prečo tu nie sú prostriedky pre Wales. Boli vyčlenené. Dôležité je, či ich Wales dokáže využívať. My o Wales si nerobíme veľmi veľké starosti, pretože čo sa týka energetiky a zabezpečenia dodávok, budete teraz veľmi prekvapení, um, nemôžem k tomu nič povedať, pretože k tomu, myslím, nemôže nič bližšie povedať ani komisár pre rozpočet. Všetci sa snažíme viac peniazy, to je jasné, ale aj tu platí, že potrebujeme dobrú spoluprácu v rámci komisie, a pretože máme spoločné ciele a ako ich budeme presadzovať, to nie je druhoradé. A prvoradé je, aby sme to realizovali tak v zmysle trvalej udržateľnosti. No a to ide v podobe obsahovej súčinnosti, ale aj v rámci integrovaného prístupu. Ale len spoločne sa nám v konečnom dôsledku podarí dosiahnuť tie výsledky, ktoré všetci chceme. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár, Mám veľmi stručnú otázku, ktorú vám chcem položiť. Aký je váš názor o koheznej politike po roku 2013, najmä tam, kde hovoríme o tých najchudobnejších regiónoch v Európskej únii? a zároveň aké nástroje a prostriedky budeme používať preto, aby sme bojovali proti existujúcej situácii v týchto regiónoch. Izrael Trekker a potom Michal Tremers. Ďakujem pekne, pán komisár. Mám tri stručné otázky. Prvá sa týka toho, čo ste už povedali o otázke veľkých projektov v oblasti ekológie. Hovorili, hovoríte, že sú členské štáty, ktoré ešte neprijali určitú legislatívu. A to znamená to, že to neuplatňujú, alebo to neuplatňujú pre veľké projekty. A čo to znamená pre komisiu? Podporí alebo schváli komisia tieto veľké projekty aj tak? No a druhá, druhá otázka sa týka strategickej správy, v ktorej sa hovorí o tom, že v mnohých oblastiach alebo v mnohých správach partnerstvo a situácia princípu partnerstva sa hodnotí. Sú správy, v ktorých sa to nehodnotí a ako v týchto prípadoch postupuje komisia. Na no tretia otázka, to je tiež strategická správa. V rámci strategickej správy ste hovorili o chybovosti v EFS, ale nie v EFRE máte to k dispozícii a ako to vyzerá, koľko žien, koľko bolo pro, podporených, eh, aké sú štatistiky, čo sa hovorí teda v správach. Ďakujem pekne. Michal Tremopulos a potom Petr Luknár. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Pán komisár, chcel by som sa sústrediť na niektoré aspekty regionálnej politiky, a zároveň by som chcel odkázať na fakty, ktoré sa nachádzajú v strategickom oznámení komisie, ktoré hovorí o tejto téme, keď hovoríme o energetike a keď hovoríme o strategických usmereniach spoločenstva k tejto téme. Zdá sa, že nedošlo k nejakému veľkému napredovaniu a mnoho členských štátov nejakým spôsobom e, nenapredovalo v týchto oblastiach a zaostávajú v tejto skupine krajín je aj moja krajina, Grécko. Keď ale hovoríme o celkovom objeme investícií do životného prostredia, tak opäť nedošlo k výraznému napredovaniu. Ale keď hovoríme o strategických usmerneniach spoločenstva, tak tu máme percento na úrovni 21%. A je tu skupina krajín, vrátane Grécka, ktoré majú problémy, respektíve sú to aj meškania pri implementácii týchto plánov. No a teraz hovoríme o odpade, o spracovávaní odpadu. Grécko má len 5-percentnú mieru, hoci iné krajiny majú 27-percentnú mieru úspešnosti. Keď hovoríme o e, oblasti prevencie rizík a rehabilitácii znečistených oblastí, opäť sú tu krajiny, ktoré zaostávajú za európskym priemerom. Keď hovoríme o prevencii environmentálnych rizík, sú tu krajiny, ktoré majú naozaj veľmi nízku úroveň um, riešenia týchto problémov a opäť je Grécko v skupine týchto krajín. No a na záver, keď hovoríme o výbere projektov, ktoré sú vyberané pre oblasti sociálnej infraštruktúry, ako napríklad nemocnice, školy, sociálne centrá a tak ďalej. Sú tu je tu 6 krajín, ktoré napredovali lepšie ako je priemer v Európskej únii a opäť je tu 5 krajín, ktoré výrazne zaostávajú a opäť je v skupine týchto krajín aj Grécko. No a moja otázka je, prečo tieto krajiny tak výrazne zaostávajú, čo môžeme spraviť preto, aby sa tento rozdiel zmenšil a čo vieme spraviť preto, aby sa v tejto oblasti napredovalo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár, za vaše informácie. Vy ste hovorili o nových modeloch financovania a o rovnováhe medzi potrebami a alokáciou finančných prostriedkov. To je pre nás všetkých samozrejme veľmi dobrá správa, pretože všetky, všetci vieme, že každý región má svoje špecifika, no a preto si myslíme, myslíme, že by bolo optimálne, prijať príslušné finančné prostriedky na dosiahnutie vyššej miery efektivity. No a moja konkrétna otázka. Existuje už e, nejaký zoznam potreb na úrovni EÚ a klasifikácia potrieb podľa krajín a regiónov a ak áno, máte alebo zamýšľate nejaké prispôsobenie a ak áno, tak kedy? Ďakujem pekne, Erika Mann. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán komisár. Chcem vám poďakovať za, vašu vynikajúc, za vaše vynikajúce vystúpenia, rovnako aj za odpovede, ktoré ste nám poskytli. Mám tri otázky. Prvá otázka. Odkazovali ste na makroregióny Chcela by som, aby ste možno lepšie definovali tieto makroregióny. Ako to myslíte? E, vlastne, čo je tá budúcnosť týchto makroregiónov a aký priestor pre ne vytvoríme. No a zároveň, akým spôsobom e, sa dotýkajú aj politiky kohézie. Máme tu napríklad stratégiu v oblasti Balckého mora. Ale som presvedčená, že táto stratégia by sa mohla e, aplikovať aj niekde inde. Čiže akým spôsobom chceme pripravovať stratégie pre takéto makroregióny, ako napríklad pripravujeme financovanie pre takéto makroregióny a zároveň akým spôsobom sa tieto makrostratégie majú kombinovať navzájom navzájom. No a ešte konkrétne ohľadom stratégie Baltského mora. Tu hovoríme o pilotnom projekte, ktorý je veľmi dôležitý, e, najmä v rámci týchto makrostratégií, o ktorých sme hovorili. No a práve preto e, by som bola rada, keby jeho aplikácia bola naozaj veľmi pozorne sledovaná aj komisiou, aby to bolo veľmi úspešný projekt. A bola by som rada, keby komisia predstavila dokumenty o svojich o ich odhadoch, e, kde hovorí o možnosti aplikovania dopadov tejto baltskej stratégie stratégie v iných členských štátoch. Kedy predstavíte tento dokument? No a tretia otázka, veľmi stručne. V článku 174 Lisabonskej zmluvy sa hovorí o tom, že e, výbor, teda Fond pre kohéziu sa musí rozšíriť do celej Európskej únie, a to aj do tých regiónov, ktoré sú najmenej osídlené. Pán komisár, akú dôležitosť prikladáte vy tomuto cieľu a týmto regiónom, ktoré sú málo osídlené. Nech sa páči. Ja zum Thema Kohäsionspolitik. K téme kohéznej politiky po roku 2013. Už viackrát som sa vyjadril na túto tému. No a musí pokračovať. Úplne povedané, ja nie som veľmi šťastný z toho, že rozmýšľame v dimenziách programovacích období. Nie. Mali by sme sa zamýšľať na kontinuálnou regionálnou politikou, eh, pričom každý rok by sa uskutočňovalo nejaké konkrétne eh, programové obsahové prepracovanie alebo kontrola toho, či veci fungujú alebo nie. Ale v pravidelných intervaloch eh, si dáva tú existenčnú otázku. To považujem za spýtočné a to by sme mali prekonať, pretože regionálna politika je politickým princípom, ktorý bude musí byť uplatňovaný aj v budúcnosti. Čiže nedá sa to plánovať na nejakú konkrétne, konkrétne obdobie a potom to považovať za vyčerpané alebo prekonané. Nie. Pre mňa je to politický princíp, ktorý v podstate neustále platí, pretože to tvorí európsku politiku. A preto by som bol radšej, ak by sme našli spôsob no, nejak prekonať toto sedemročné fundamentálne vnímanie. No a teraz ešte k tým veľkým projektom. Preto som o tom aj hovoril. Ak tam nebude súhlas um, s usmerneniami alebo ustanoveniami, tak to nebudeme môcť odobriť. No a preto neustále ja poukazujem na to, a generálne riaditeľstvo Environment uh, o tom vie, že treba neustále dohľadať na to, aby sa na národnej úrovni vytvárali podmienky. Máme síce ešte prechodné obdobia, ale poukazujem na to, že prechodné obdobia sú stále prechodné a hraz by mali skončiť. No a neustále sa tu v prípade implementácie objavujú nedostatky. No a keďže to ešte stále nie je implementované, tak nemôžeme ani súhlasiť a vyjadriť náš súhlas. No a čo sa týka súčinnosti žien v rámci EFRA, ja nepoznám ešte konkrétne čísla, e, pretože tu podporujeme projekty alebo inštitúcie, pričom v rámci EFS sa podpora väžnej osoby, takže je tam možná, možné vyhodnotenie no, na základe pohlaví. No a čo sa týka v Grécka, tak e, vidíme, že kríza veľmi zohráva dôležitú úlohu aj vo finančnej, finančnom rozumere, či sa projekty budú môcť realizovať alebo nie. A vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak niekde uverejníme zoznamy s krajinami, tak eh, existujú, musia nevyhnutne existovať krajiny, ktoré sú nad a ktoré sú podpriemerné. Nemôžu byť všetky priemerné. No a tieto zoznamy mm, majú účel tak motivovať eh, hlavne tých, ktorí v momente zverejnenia sú pod hranicou priemeru. No a to je tiež to, že sa snažíme motivovať a podporovať, ale v prípade potreby a nevyhnutne naše služby môžu prejsť do, do operatívnych detajlov, čo sa týka budovania kapacít v teréne, pretože aj to v Grécku je dôležitou témou okrem toho finančného rozmeru. Však definitívne v Grécku zohrávajú finančné prostriedky veľmi dôležitú úlohu. A preto ja som povedal, e, že som toho názoru, navýšenie prostriedkov štruktúrálnych fondov v takejto fáze pre mňa nie je to posledné riešenie. Nie. A treba dohľadať na to, aby finančné prostriedky boli vynakladané a uvoľňované a to, aby prispelo k hospodárskému rastu. Nevyhnutnosť finančných prostriedkov. No, tu ešte ne, ne, boli žiadne úvahy o tom, či niektoré krajiny potrebujú také a iné onaké e, finančné podpory. Nie. Dôležité je vyvíjať finančné nástroje e, v súčasnom období v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prišlo k desaťnásobnému e, navýšeniu, ale treba vnímať, v e, akých výškach sa to odohráva. Z 1 miliard to narastlo na 11 miliard v tom prebiehajúcom programovom období. Takže to je skutočne e, veľmi výrazný nárast, ale čo sa týka celkového rozpočtu, je to stále malý podiel. No a treba veľmi jasne povedať a ja môžem povedať, že tiež som na to len teraz prišiel. Tým sa postarať o to, aby v rámci komisie a finančného inžinierstva sa chápe niečo iné, ako chápem ja so svojimi skúsenostiami zo, zo súkromného hospodárstva. Dôležité je teraz, aby sme vyvinuli nástroje, ktoré spĺňajú právo spoločenstva a ktoré členské štáty budú môcť využívať. Takže ja si nemyslím, že my budeme mať taký prístup, že nejakej členskej krajine X povieme, musíte použiť toto alebo ono a na krajine Y, že vy musíte urobiť niečo iné. Naše úvahy idú tým smerom, že na, aké, na aký druh projektov sú použiteľné nástroje finančného inžinierstva, na aké už nie. Takže ja poviem veľmi jednoduché. Keď e, sa zamýšľame nad stavbou univerzít, e, tak si nemyslím, že to je projekt, e, pri ktorom sa zamýšľame nad refinancovaním. Ale keď hovoríme o budovaní diálnic, tak si veľmi dobre dokážem predstaviť, že tak ako sa to už niekde deje, zavádzaním ďalničných poplatkov, môžeme prísť, prísť k refinancii, refinancovaniu. Takže otázka je, aké sú kategórie refinancovania a finančného inžinierstva. A aké sú dobré a nemôžeme sa zamýšľať nad tým, v akých krajinách sa majú zavádzať. No a tým sa dostávam k tomu, ako fungujú koncepcie súkromno-verejných par- partnerstiev. No, treba sa zamyslieť nad tým, aké sú príčiny určitých nedostatkov. Ja mám podozrenie, že pre podniky, pre súkromné firmy, ktoré musia dosahovať eh, zisk, tak projekty, ktoré majú 30-ročný horizont financovania, eh, sú náročné, a to nielen z hospodárskeho hľadiska, ale e, v prípade právnej istoty pre podnik e, takéto dlhodobé financovanie znamená určitú neistotu. Ale to sú veci, ktoré, na ktorými sa budeme musieť zamýšľať e, z, veľmi pozorne. No, makroregióny to sú iniciatívy, ktoré nie sú už tak prístupom komisie pozrieť sa na mapu a povedať, že to by mohol byť makroregión, to by mohol byť nejaký ďalší makroregión. Okrem toho, ešte viete, že už je množstvo myšlienok a vznik makroregiónov. Na to by sme potrebovali viac ako dve ruky, aby sme ich spočítali. spočítali. Ja teda myslím, že Treba sa zamyslieť nad tým, ako to bude fungovať v skutočnosti a vo vzťahu k stratégii pre Baltské, Baltické more, tak v prvom pol roku, roku 2011 bude predložená prvá správa, v akom rozsahu sa príslušné projekty realizujú a tam sa črtajú prvé udržateľné tendencie. Ďakujem pekne, dúfam, že som zodpovedal všetky otázky. Ďakujem pekne, pán komisár. Vážení kolegovia, máme trochu problém, pretože je tu 13 kolegov, ktorí chcú predložiť otázku a máme už len 10 minút k dispozícii pre vás všetkých, rovnako ako je pre pána komisára. Takže to som presne chcela povedať. Pán komisár, že budete odpovedať veľmi komplexne, takže chcem, chcem dať každému pol minúty, aby položil otázku, aby nekomentoval tú situáciu, pretože v opačnom prípade budeme ukrajovať z ďalšieho bodu programu, ktorý je tiež veľmi dôležitý a ja pevne verím, že pán komisár ešte pred letom bude môcť prísť znova, aby sme v diskusii mohli pokračovať. Takže teraz poprosím sedem kolegov, ktorí predložia veľmi stručne otázky, no a potom vystúpia ostatní, takže Mikael Toel, nech sa páči. Vážená pani predsedkynia, pán komisár, najprv chcem poďakovať za vaše oznámenia k téme inovácií. To som sa chcela aj spýtať. Mám dve otázky. Hovorili ste o schváľovaní prostriedkov, aby tu bol dobrý e, tok v oblasti EFRE. Vieme, že sú tu ťažkosti. Mohli by ste nám tu vo výbore povedať, v ktorých regiónoch sú problémy? Mohli by ste nám tieto informácie dať k dispozícii? tiež po, v súvislosti s e, minulým obdobím, kde e, dvor auditorov kritizoval. A druhá otázka. Existujú už e, u vás odhady k správe Barka? aký bude ďalší postup? Ďakujeme teraz Franz Obermajer. Ďakujem pani predsednička. Vám, pán komisár, chcem poďakovať za jasnú prezentáciu. Mám prozbu. Jednotka e, otázka je ľahšia. Mohli by ste nám e, tým, ktorých sa týka e, Dunajská stratégia, mohli povedať, ako to vyzerá s tým spájaním projektov a určité spoločné informácie pre konferencie. To by bolo podľa mňa veľmi zaujímavé, aby sme tieto dostávali súhrne. Mám otázku, už ste o tom krátko hovorili, ale treba to ešte dovysvetliť. Pokiaľ ide o krátenie u regionálnej pomoci, ako chcete postupovať pri tých, ktorí majú deficity. A potom ďalej, vy ste povedali, že za žiadnych okolností u regionálnej pomoci nemožno hovoriť o krátení, mám tu na mysli Grécko. Povedali ste, že tu by sme mali osobitne investovať a tie pravidlá kofinancovania by sme mali e, upresniť. Ako to všetko e, zapadá do trvalej spolupráce? E, pán komisár Ren sa celkom jasne vyjadril Treba hovoriť o kráteniach u veľmi tvrdohlavých e, neplatičov s deficitmi. To by bola možno veľmi zaujímavá odpoveď. Ďakujeme, pán e, Godmanis. Prosím stručne. Vážený pán komisár, tri otázky. Prvá otázka. Čo urobí komisia na to, aby tých takmer 30 programov bolo prijatých operačných tzv. programov zo 400 e, oblastí. Bohužiaľ, všetky sú spojené s rôznymi krajinami. To znamená, že všetky tieto programy sú teritoriálne kohezné programy a nie sú splnené. To je prvá otázka. Druhá otázka. Máme tu teraz e, obdobie N 3 plus 3. A moja otázka znie, Teraz sme dvakrát po, pomalší ako v prvom období do roku 2006, čiže e, absorpčný koeficient len 30 do roku 25. Máte odhad toho, ako to pôjde ďalej? Keď tá rýchlosť bude takáto nízka, čo budete potom robiť? A posledná otázka. Čo je teraz sa deje s správou Barka? Budete tu e, ďalej pracovať? E, nie je to celkom jasné. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Vy ste poukázali na skutočnosť, že členské štáty by mali implementovať ciele koheznej politiky. A ja som to pochopil tak, že to práve predbieha. Preto sa chcem spýtať, na akej, aká je tá škála e, záväzku členských štátov, e, najmä tam, kde hovoríme o e, koheznej politike a regionálnej politike. No a to nehovorím ani o európskych financiách, ale hovorím o vlastných záväzkoch, o vlastnom financovaní. A veľmi dobre vieme, že sa nám snaží, ak sa budeme snažiť monitorovať tento fenomén, tak to bude v podstate spolu definovať našu politiku ďalšej kohézie. Všimli sme si, že až do posiaľ vychádzame len z európskeho financovania. V iných krajinách, v starších členských štátoch, táto stratégia v rámci stratégie do 2020 je implementovaná z vlastného rozpočtu členských štátov. Ale ak to bude ďalej pokračovať takýmto spôsobom, tak možno budeme mať potom stále väčšie disproporcie. E, ďalšia otázka dve otázky a jeden návrh. V prvom rade, implementácia tejto politiky 2007 eh, až 2013 teda v súčasného obdobia. Myslíte si, že by eh, malo dôjsť k nejakým zmenám v rámci implementačného systému a to ešte počas implementačného obdobia. Potrebujeme ďalšie zmeny. No a druhá otázka, eh, čo sa týka Európskeho sociálneho fondu. bude komisia predkladať stanovisko, že tento fond by mal spadať do koheznej politiky? A čo sa týka tej piatej správy, e, môžeme očakávať už priamo pripravené návrhy pre tento systém, ktoré by mali platiť pre ďalšie roky, alebo budeme, e, môžeme očakávať len predbežné odhady. No a potom ešte jeden návrh, alebo jedna, jeden, jeden, jeden návrh pre vás, pán komisár, e, naozaj veľmi jasným spôsobom, ako ste aj sám spomenuli potrebujeme veľmi jednoznačne vysvetliť, aká bude stratégia pre pobaltské štáty a zároveň pre, Balcký, e, pre Dunajský región, pretože je tu veľmi veľa očakávaní, ktoré sú spojené s financovaním e, týchto aktivít, takže bude naozaj dôležité, aby sme to definovali. E, hovoríme o novej stratégii Európskej únie, alebo je to nový program v rámci cieľu 3. Ďalšia otázka, ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Kohezná politika, konektivita a mobilita a zároveň minulý týždeň aj e, islandský e, popeč, e, pop, sopečný oblak. Zoberme do úvahy tie obrovské ekonomické straty, ku ktorým došlo Minulý rok Čína postavila 2000 kilometrov rýchlych železníc, obrovské projekty civilnej infraštruktúry v Spojených štátoch amerických. Vieme si predstaviť do budúcnosti, že Európska únia spustí výrazné projekty v oblasti infraštruktúry, ako napríklad TŽV prepojenia e, napríklad na, na, na smerom na e, Viedenia Budapešť alebo k Čiernemu moru a tak ďalej, alebo iné podobné projekty, ktoré majú zvýšiť našu konektivitu a mali by sme sa vyhnúť tomu, aby Európa bola e, takým spôsobom zablokovaná, ako tomu bolo minulý týždeň. Pán komisár, ďakujem pekne, máte slovo, poprosím veľmi stručne. Budem sa snažiť. Absorpcia EFRE, to je samozrejme, nemôžem vám dať paušálnu odpoveď, pretože to je e, odlišné od regiónu k regiónu, ešte aj v rámci regiónu sa to líši. Pokiaľ ide o sumy, tak definitívne možno povedať, že projekty v oblasti výskum a a inovácie sa výrazne riešia a tiež podpora malých a stredných podnikov. To je niečo, čo určite funguje v rôznych krajinách. To škrípe u veľkých proje- projektov. Bárka, tam vám môžem povedať, že Mauricio Bárka aj e, vďaka Danute naďalej e, e pracuje s nami, ja budem s ním naďalej spolupracovať a je jasné, že spolupráca s ním a z jeho, e, na jeho správe v tej chcem pokračovať. Budem sa snažiť o ďalšie e, konferencie so zainteresovanými a budeme sa snažiť tie jeho skúsenosti použiť pri týchto konferencii. Ešte k podunajskej oblasti je tu množstvo návrhov Ide nám o komplexnú stratégiu, o koncentráciu na e, jednotlivé témy. Nechceme, aby sa to všetko e, rozplynulo a spojilo. Regionálne problémy, tie, ktoré sú regionálnej povahy, nemôžeme riešiť tak, že ich priradíme alebo spojíme do makroregiónov ale aj politici jednotlivých krajín a regiónov musia e, navrhovať také riešenia, aby za určitých okolností bilaterálne konflikty sa dali riešiť ľahšie než v rámci e, makroregionálnej spolupráci. Ešte raz, pán Obermajor, chcem vy, vy, vyjasniť jednu vec o tých, ktorí majú deficity. Nepovedal som nikdy, že by sme tu mali e, zvýšenie financovania. Ja som len zastupoval ten názor, že to štrukturálne financovanie by malo ísť do takej miery ďalej, tak ako tomu doteraz bolo v prípade s podávaním projektov absorpcia v najširšom zmysle dá sa hovoriť o, o business as usual a samozrejme, že e, v rámci koheznej politiky existujú aj možnosti na zásahy u, u tých, tých, ktorí e, dosiahli deficity, ale ja zastúpam, zastupujem v zásade ten názor, že e, prostriedky z regionálnych fondov by sme mali použiť na povzbudzovanie regiónov, Chcem avšak jasne povedať, že by tu nemal byť dojem, že tí, ktorí robia e, schodky, by sme ich mali ich kvázi chváliť tým, že im dáme ďalšie prostriedky. Treba jedno od druhého oddeliť. K téme teritoriálnej kohézie e, dbáme na to, ozaj je tomu teraz e, dosť ťažko. Môžem len konštatovať, že implementácia projektov e, narastá. Je tu samozrejme zrýchlenie e, v čerpaní projektov. Pán Lenčiak, vy ste hovorili o tej téme dodatočnosti pri kofinancovaní. Je celkom jasné, že tu treba spolufinancovať ale ide tu aj o to, aby krajiny ešte aj nad rámec tohoto platili. To vlastne súvi, sko, súvisí s financovaním. Je, je tomu naozaj tak, že, že už a priori to bol veľmi ambiciózny plán a vzhľadom na existujúcu krízu na, aj naďalej nebudeme mať jasný prístup, prísľub. Vám, pán Eh, Olbricht poviem, že tu máme tri zjednodušovacie balíčky. Často som k tomu povedal, že, že toto obdobie v podstate boli prijaté opatrenia a ide o to ich uviezť do života a vidieť, či budú fungovať. Kolega Andor jasne vyhlásil, že sociálny fond aj v budúcnosti bude súčasťou štrukturálnych fondov a v tejto oblasti budeme aj spolupracovať, chceme spolupracovať. Kohezná správa by samozrejme mala hovoriť o budúcej koheznej politike, mala by o nej vypovedať, ale logické je, že pokiaľ ide o tú e, budúcnostnú dimenziu, je tu potrebný ten návrh komisie, ktoré budeme môcť, musieť prediskutovať. Ale tie reálne základy, reálne pozadie sú dôležité. No a k poslednej otázke o projektoch. Nie je na komisii, aby tieto projekty realizovala, ale priamo v teréne vznikajú problémy a to je práve to, čo som na začiatku spomínal, efektivita makroregióny, tá vzniká vtedy, keď sa nám podarí jednotlivé projekty paralelne realizovať, tak aby v jednej krajine e, to nešlo e, tempom slimačím a v inej zase ako rýchlik. Toto e, chceme spolu s kolegom Kalasom jasne riešiť. Kolegovia, ešte 8 ľudí sa chce spýtať otázky, takže chcem poprosiť tých, ktorí e, nechcú tú otázku položiť, aby, to, aby, aby jednoducho vynechali toto kolo a ostatní poprosím naozaj pol minúty, pretože inak to nestihneme. Takže Simon pýta, nech sa páči. Peter Simon naopak. Tri e, otázky sa týkajú regionálneho e, rozvoja. V obdobiach do 99 a do 2006 sme mali Urban 1, e, Urban 2, to bol veľmi nákladný projekt, ale s dobrými výsledkami. V tomto období tieto obsahové poznatky by mali byť akýmsi mainstreamom. Mali by sa objaviť v operačných programoch. Tá, to spojenie ekonomiky a ekológie, to je veľmi dôležité. Vo väčšine regionov e, sa toto sklbenie však nedobre reaguje. Ak je teda toto drahý e, experiment e, s dobrými výsledkami, tak by sme mali mať na pamäti, aby od 2014 sme tu mali obligatórne pravidlá. Na to by ma zaujímal vás názor. Druhá krátka otázka sa týka regionálnej spolupráce v členských krajinách. Sú tu priesekové e, metropoly. Do akej miery pre vás v rámci komunitárnej iniciatívy pre tieto prierezy je e, možné prepojenie mesto a okolie. Ďalšia otázka sa týka tých regiónov, ktoré sú z Bruselu definované ako regióny my napríklad s veľkosťou 2,3 milióny obyvateľov e, tu tie in- medziregionálne projekty e, spojazniť je ťažšie, ako keď máme programy Interreg s inými členskými krajinami. Vidíte tu možnosť e, od roku 2014 uľahčiť túto činnosť v novom nariadení EFRA? Ďakujem, pekne, Sofia Uchony, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za slovo vážený pán komisár Hahn. Ďakujem veľmi pekne, že ste išli do Francúzska hneď potom, ako sa udiela tá veľká katastrofická búrka. Francúzskí ľudia si to veľmi vážia a ďakujem vám za to. Pán komisár, mám tri témy, ktoré by som chcela otvoriť. E, nedostala som celkom vašu odpoveď ohľadom programu Erasmus pre lokálne a regionálne orgány a ich zástupcov Ehm, pán Bropri naozaj pripravil veľmi dobrú správu v tomto smere. Túto správu podporila Európsky parlament. Ja som ehm, poslala aj písomnú otázku k tejto téme, no a vy ste ehm, povedali, že Ecotech a Ecoris externé firmy pracovali na analýze toho, či má zmysel pokračovať v týchto aktivitách. No a podľa tejto štúdie Ehm, tie výsledky boli pomerne pozitívne. No a preto by som chcela vedieť, aký je stav v súčasnosti, no a zároveň, aký je váš názor ohľadom projektu Rasmus o e, regionálnych a lokálnych zástupcoch. No a teraz k mestskej a e, lokálnej politike urbánnej politike. Vy ste hovorili, že chcete naozaj implementovať e, urbánnu politiku a povedali ste to len niekoľko týždňov potom, ako ste boli uvedení do funkcie a chcela som sa spýtať, čo bude hlavným hnacím faktorom pár mesiacov potom, ako ste mohli pôsobiť. No a ďalšia téma. Už 15 rokov e, som im, sa zaoberala implementáciou e, štrukturálnych fondov vo Francúzsku. Môžem vás uistiť, že táto politika nám umožňuje zabezpečiť to, že európska pomoc bude špecifickejšia a pomôže to zároveň približiť občanov Európe. Nie je túto politiku ľahké implementovať. Častokrát naozaj hovorím o veľmi komplikovanom imidži, pretože štruktúrálne fondy sú pomerne zložité, náročné. Eh, a keď hovoríme o európskom imidži, tak táto politika je častokrát kontraproduktívna. Naozaj musíme transparentnosť zvýšiť, pán komisár, to je nevyhnutné. No a zároveň musíme zabezpečiť to, že nebudeme zvyšovať kontrol príliš, kontrolu príliš. Kontrola by nemala obmedzovať aktivity, nemala by zachádzať do príliš procedurálnych aspektov a nemala by poškodzovať imič lokálnej politiky priamo v teréne. Pani Kadenbach, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Len nadviažem na predrečníčku. Myslím si, že to, čo v koheznej politike potrebujeme, ako to už dnes povedal pán komisa, je lepší marketing. Tu každý z nás vie, aká dôležitá je kohezná politika, ale keď sa pýtame v regiónoch na to, čo sa vlastne deje, e, nevedia si ľudia pod tým nič e, predstaviť. A ja tých politikov poznám a ich, im rozumiem, ale tieto výkony v čas, e, oni často tieto naše výkony komunitárne predávajú ako vlastné a ten efekt sa tým pádom stráca. Takže ak chceme mať podporu pre otázky regionálnej politiky, a tu mám na mysli hlavne ochotu čistých prispievateľov prispievať, ak teda chceme investovať do zrastania Európy, musíme všetkým vyjasniť, že tu nejde o nejaký sponzoring, ale o investície a to nie len investície do konkrétneho regiónu, ale do, aj investície, ktoré v konečnom dôsledku sa týkajú všetkých Európánov. Tento aspekt potrebujeme, musíme mať jasné marketingové koncepty popri tých čisto technických konceptoch, aby sa jasne ukázalo, že tie, tá zmysluplnosť tejto politiky Európania, Európanom, aby sa táto priblížila. Ďakujem, Patrik Tyrovien. You are not here, I understand. Uh, Josip... Ďalší. Aha, od... ah, pardon. Ja, nech sa páči. Pán Tyrolien. E, e, zamestnanci komisie už teraz pripravujú konečné, e, konečnú podobu obchodnej zmluvy s Kolumbiou a s Peru. Uh, táto dohoda bude mať naozaj negatívny dopad na celú karibskú oblasť a zároveň aj na zámorské domínia. Myslím si, že to bude v konečnom dôsledku znamenať aj problém pre ďalšie napredovanie v týchto oblastiach. No a preto sa chcem spýtať, akým spôsobom dokážeme zabezpečiť to, že dokážeme napredovať ehm, bez ďalšej konzistentnosti No a teda chcem sa spýtať, do akej miery ste boli konzultovaní pri príprave e, tejto obchodnej dohody. Pán Matula, ďakujem veľmi pekne. Mám len jednu kratučkú otázku. My, členovia Európskeho parlamentu, často hovoríme o našich očakávaniach smerom ku komisii a tiež často kritizujeme komisiu, aby e, tá dobrá spolupráca s komisiou mohla pokračovať, a aj tu vo výbore, bolo by dobre zodpovedať sledovnú otázku. Aké očakávania e, smerom k nám máte? Predovšetkým pokiaľ ide flexibilitu v oblasti štrukturálnych fondov. O tom ste predsa v krátkosti už hovorili. Ďakujem. Pán komisár politika kohézie je absolútne základnou pri eh, budovaní súčasnej podoby Európskej únie je to politika, ktorá sa realizuje v krátkodobom a dlhodobom horizonte a ja vám chcem povedať jednu vec. Je naozaj veľmi dôležité pre budúcnosť európskeho projektu, aby stratégia 2020 do veľkej miery zobrala do úvahy ehm, koheznú politiku. Musí to mať veľký podiel v stratégii 2020 a práve politika kohezie musí tvoriť dominantnú časť tejto stratégie, pretože okrem toho že popri politike kohézie aj tvoríme Európu, my ju budujeme a v tomto smere angažujeme lokálne a regionálne orgány a to je veľmi dôležité. No a práve z toho vyplýva moja otázka. Premýšľali ste nad tým, aké nástroje chcete použiť preto, aby sme Európu postupne budovali práve smerom od lokálnych a regionálnych štruktúr? No a posledná otázka od pán Texeru, nech sa páči. Vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Musím povedať, že naozaj súhlasím s tým, čo ste povedali vo svojom prvom vystúpení. Je to naozaj veľmi dobrý spôsob, ako definovať e, regionálnu politiku, pretože naozaj tá sa aplikuje predovšetkým v dobrých projektoch, v udržateľných projektoch. No a chceli by, chcel by som vám vyjadriť svoje poďakovanie za solidaritu, ktorú ste prejavili s Madejrou, e, potom ako došlo k naozaj ťažkým udalostiam 20. februára na Madejre e, naozaj je nevyhnutné, aby sme, aby sme radikálnym spôsobom eh, využili pomoc, ktorá bola do tohoto regiónu nasmerovaná. Minulý týždeň Portugalsko formálne predložilo Európskej komisii celkové zúčtovanie využitia podpory pre, pre tieto tejto katastrofe bola to 1,8 miliardy eur. V prípade Madeiry v roku 2000 až 2006 Madeira dostala 1,8 miliardy eur respektíve v priamo teréne bol investovaný 1,5 miliardy. No a to naozaj výrazným spôsobom prispelo k vybudovaniu Madéry vďaka podpore spoločenstva. Popri prírodných katastrofách musíme si uvedomiť, že všetky tieto finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu. Eh, z týchto eh, prostriedkov hovoríme o 780 e, tisícoch e, eur, ktoré sú nasmerované do, do portugalského štátneho rozpočtu. Okrem toho to je um, ďalších, uh, tri, sú to ďalšie prostriedky, ktoré budú designované pre Madéru a chceme vedieť, či by, tam, či by sa dokázali vytvoriť, uh, vyčleniť ďalšie 300 miliónov eur z Európskeho fondu Solidarity. Mám pocit, že tá disproporcia medzi tými objemami, ktoré sme už použili a tým, čo dokážeme použiť ďalej vďaka fondu Solidarity, solidarity, tá, tá, tá, ten rozdiel je pomerne veľký. Nemyslíte si, pán komisár, že je najvyšší čas preto, aby sme naozaj urobili akési hĺbkové prehodnotenie um, toho, že je naozaj nevyhnutné zmeniť legislatívu, ktorá opravuje používanie Fondu Solidarity, uh, najmä keď hovoríme o mimoriadne vzdialených regiónoch, ktoré majú obmedzenia trvalého charakteru a práve preto je naozaj nevyhnutné uh, zmeniť tieto podmienky tak, aby podmienky boli uh, flexibilnejšie, aby sme dokázali tieto fondy rýchlejšie využiť, rýchlejšie aplikovať v teréne a zároveň, aby sa tieto platby zbytočne neoddialovali to je naozaj veľmi dôležité. Myslím si, že pre tých, čo už trpeli a tých, čo budú môcť trpieť v budúcnosti, práve preto komisia túto debatu musí otvoriť. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ja, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne k tej celej téme miest, metropol. O tom by sme mohli diskutovať aj eh, ako o solitom bote, pretože to je veľmi komplexná téma. Sú malé mesta, veľké mesta, je tu to napätie, mm, viete, že to myslím, dúfam, medzi mestami a vidiekom. Je to teda veľmi komplexná téma a ja musím povedať, eh, že v minulosti eh, sme s osobitými železničnými projektami dokázali, dosiahli veľké projekty, pro, pokroky No a Holandsko a Rotterdam sú, e, sú výnimkami e, v rámci železničných projektov. Mm, je to teda skutočne téma, ktorú sa musíme zaoberať a hľadať spôsoby, ako zabezpečiť nejakú koncentráciu bez vytvárania vedľajších projektov, pretože to je výhoda, keď sa budeme môcť obmedziť tú pestrosť programov, ale treba sa tiež poučiť v tom zmysle, že do budúcnosti niektoré ťažiskové body musia zostať zachované. To je tou hlavnou výzvou. Čo sa týka medziregionálnej spolupráce v rámci jednej krajiny, úplne povedané, to si musím bližšie pozrieť. Nie všetko sa dá vyriešiť z hora nadol. Otázka spolupráce medzi jednotlivými regiónmi musí byť tiež koordinovaná so súčinnosťou vyšších úrovní. Isté niekedy veci komplikujú sa ešte, čo sa napríklad týka lead managementu no a Erasmus. Zajtra vystúpi príslušný riaditeľ s ktorým sa uskutoční výmena názorov. Ja vám môžem len povedať môj osobný názor na to, a totiž, že ten program Erasmus považujem za veľmi dobrý, užitočný, musí byť však operatívnejší a tak musí fungovať. No a myslím, že o tom sa budete zajtra rozprávať, čo sa týka marketingu a predaja. Tak, príslušnom oddelení generálneho riaditeľstva sme vypracovali dokumentáciu, ktorú čoskoro dostanete. Je tam, myslím, 150 rôznych eh, projektov k jednotlivým tematickým oblastiam v jednotlivých členských štátoch. To je skutočne veľmi veľa príkladov. Ale Môžete to použiť aj vo vlastnej, vlastnej práci vo volebných eh, obvodoch. Je to skutočne veľmi dobré mm, na marketingové účely. No, očakávania, moje očakávania od poslancov. Myslím, že o tom som viackrát hovoril. Dôležité je, ste tu v Bruseli a v Štrasburgu eh, vo všetkým, so všetkým v rámci vašich možností sa starali o to, aby kohezná politika bola udržaná na tej úrovni, ktorú sme už dosiahli. No a musíte sledovať to, aby v regiónoch v rámci členských krajín bola zaistená istá realizácia. Myslím, že je tiež veľmi dôležitá. Dôležité, aby národní, národné zodpovedné osoby boli upozornené, upozornené na to, kde sú deficity, kde treba zasadiť o to, No a teraz k tej téme najvzdialenejších regiónov. To by sa dalo ešte spresniť. Keď sa pozriete na platby v súčasnom období, ktoré predpokladajú tieto, tento rozvoj, tak ich počet opäť narastol. V Lisabonskej zmluve je to doslovne, alebo excelsis verbis uvedené, aké je osobitné postavenie najvzdialenejších regiónov, tak aby v budúcnosti aj v zmluvnej podobe sa zohľadnila osobitná situácia tých najvzdialenejších regiónov. No a k téme Madéria pomocných projektov. Myslím, že s ohľadom na čas to tiež si zaslúži vlastnú debatu. V roku 2005 eh, komisia navrhla, navrhla novelu. No a ja som so španielským predsedníctvom začal o tom hovoriť eh, o nejakom možnom novom pokuse nejakých úprav. Ale v podstate Fond Solidarity nie je nejaký núzový fond, ktorý okamžite je k dispozícii. Nie s kolegyňou Gierkievou musíme sa dohodnúť, aké inštrumenty by mala ona vyvinúť, použiť na to, aby mm, boli okamžite k dispozícii v prípade potreby. Fond Solidarity je určený na obnovu No a to je príčina toho, prečo niekedy, respektíve vždy, tie veci nebežia až tak rýchlo, pretože potrebujeme schválenie parlamentu a rady. A preto je nevyhnutné prijať určité procesy. No čo sa týka finančného rozdelenia, to neviem teraz zodpovedať. Ja sa stretol s prezidentom Šadinom a ten povedal, že rozdielanie prostriedkov a súťaž s Portugalskom je dobré. No a myslím, že tu sa dá pozorovať eh, veľká flexibilita, čo sa týka multilevel governance a aplikácie, tak to je skutočne nekonečný príbeh, pretože to spadá do tejto tematiky mesta, podúrovňa regiónov, ako sa dá zaistiť, aby rozvoja operatívnych programov, aby boli zapojení do rozvoja operatívnych programov a samozrejme existujú ďalšie štruktúry pod regionálnou úrovňou. Myslím, je tu po A vaša správa, po B správa a Biela kniha výboru regionov no a na tejto úrovni treba pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. A myslím, že v mene všetkých kolegov sa dá povedať, že to bola skutočne veľmi plodná Diskusia Vaše odpovede boli veľmi vyčerpávajúce. Ja dúfam, že ste tiež získali dojem podpory a súhlasu, ktorú, ktorý majú s vašou prácou kolegovia. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Um, Dámy a páni, nemáme teraz prestávku. Tí, ktorí odchádzajú, tak prosím potichu. Prechádzame k bodu číslo 5. Dúfam, že pani Ramana Manesku je tu. Vidím, že áno. Takže teraz sa uskutoční mini vypočutie o správe pani mm, Ramona Nikole Manesku. Možno na úvod poviem, alebo dáme príležitosť vám. Vidím, že sú tu naši kolegovia. Takže začneme s vypočutím a pani Manesku. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcela zohľadniť tú skutočnosť, že už máme meškanie a preto sa vyjadrím čo najstručnejšie. tej téme. Dobrá správa veci verejných. Eh, k tomu dokumentu sú tu dva, dve časti. Poprvé sme uskutočnili, uskutočnili analýzu. Biela kniha je pre multilevel governance. To bolo schválené hm, minulý rok v júni. No a druhá časť eh, dokumentu je analýza mechanizmov, a rôzne kompetencie, kompetencie komisie a členských štátov. Tak v prvej časti dokumentu. Nie, je viacero hodnotení a odporúčaní k Bielej knihe. A ja by som sa teraz rada venovala niektorým z nich, ktoré sú podľa môjho názoru najdôležitejšie. Medzi tým je, aký dôležitý je horizontálny a vertikálny aspekt multilevel governance. A to je totiž spolupráca medzi rôznymi úrovniami e, správe, správy veci verejných, ale aj spolupráca aktérov na rovnakej úrovni. Táto spolupráca je veľmi dôležitá v zmysle efektivity na všetkých úrovniach a v zmysle integrovaného prístupu v rámci koheznej politiky. Ďalší dôležitý aspekt je absolútne nevyhnutné je lepšie definovať eh, koncepciu partnerstva. A ako sa tento princíp realizuje? Takýmto spôsobom budeme môcť budovať eh, s regionálnymi a miestnymi orgánmi reálne partnerstva. No a veľmi dôležité podľa môjho názoru je tiež viesť neustály dialog ako s regionálnou úrovňou. A to už od začiatku rokovanie. Ďalším aspektom je lepšie využívanie potenciálu územnej spolupráce a územnej súdržnosti, kohoznosti. Myslím, že pri dosahovaní cieľov EÚ sú miestne a regionálne orgány nevyhnutné pri dosahovaní cieľov teritoriálnej súdržnosti. Myslím, že úloha teritoriálnej súdržnosti pre realizácii cieľov EU 2020 už bola potvrdená a zdôraznená vo viacerých odpovediach nedávnych verejných konzultácií. Európsky teritoriálny pakt, ktorý no, založený to musí byť podporený ako dôležité nástroje cezhraničnej správy vecí verejných, ale aj ako nástroje realizácie politiky na národnej a regionálnej úrovni. Ďalší aspekt, o ktorom neustále diskutujeme, zjednodušenie noriem na úrovni spoločenstva, ale aj národnej úrovni. A to je hlavný predpoklad pre lepšiu správu veci verejných v rámci koheznej politiky. Sme videli, že zmeny všeobecných nariadení aj nariadenie EFRA boli dôležité kroky týmto smerom. Ale tieto zjednodušenia sa nemôžu obmedzovať len na výnimočné situácie alebo sú ohraničené situácie, ako napríklad hospodárska kríze. No a preto Erasmus pre zástupcov miestnej a regionálnej úrovne je taký dôležitý. Ja som to už povedala aj v rámci výmeny názorov s komisárom. Na druhej strane potrebujem zaistiť dostatočné prostriedky. Na druhej strane však treba tiež zaistiť, aby boli prijaté nevyhnutné opatrenia, aj na úrovni regi- regiónov, aby boli prijaté všetky nevyhnutné opatrenia. No a preto je dôležitá aj charta o multilevel governance. Takýto nástroj môže byť dôležitým opatrením na podporu vzájomného pochopenia európskej správy veci verejných. A teraz k samotnej správe. Ja som sa zaoberala administratívnymi mechanizmami a snažila som sa zhodnotiť, ako sa dajú zlepšiť mechanizmy na realizáciu programov. Dozor komisie sa predpokladá, to však um, samozrejme o tom A môže to naraziť na problém, nedostatočného národného dozoru. Ja si myslím, že audity komisie musia byť na začiatku veľmi prísne a národný dozor musí zohrávať oveľa e, dôležitejšiu úlohu pri realizácii programov. Myslím, že kontrola realizácie programov musí byť nevyhnutne zlepšená a to cestou viacerých náhodných skúšok, ale tiež lepšou podporou kontroly aby sa odstránili všetky nezrovnalosti, ktoré existujú no a aby tým bola znížená tiež globálna chybovosť vzdelávania a podpora komisie. Pritom sa musíme lepšie kontrolovať, koncentrovať na tú úroveň, na ktorej je chybovosť najvyššia. Predovšetkým v tých odvetviach, ako verejné obstarávanie. Tam je miera chybovosti najvyššia. Normy treba preto zjednodušiť, aby prístupné, alebo boli vytvorené prístupné konania. No ale tiež treba zohľadniť ten fakt, že potenciálnych, potenciálnych príjemcov nemôžeme odstrašiť. Okrem toho treba posilňovať regionálne iniciatívy, napríklad e, manažerské miesta, pretože na prvej úrovni kontroly sa objavuje najviac chyb. Veľmi dôležité je tiež lepšie koordinovať existujúce kontrolné, kontrolné úroveň tak, aby v budúcnosti sa nevykonávalo až príliš veľa kontrol, pretože to je v súčasnosti pre príjemcov najväčší problém. Ďalej finančné inžinierstvo, predovšetkým Jeremy a Jaspers. Tieto programy treba ďalej rozvíjať, tak aby sa rozvíjali strategické projekty ďalej, a to tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne dopredu. A rovnako privátne a súkromný kapitál, súkromné podniky sa musia viac zúčastňovať tejto problematiky. Ďalšia téma, o ktorej sa často hovorilo, je lepšia koherentnosť a flexibilita. Flexibilita rôznych noriem a fondov spoločenstva tak, aby bol vytvorený v rámci týchto fondov prístup spoločenstva. No a myslím, že to je na úvod dosť a naši hostia sa k týmto témam ešte budú určite vyjadrovať. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Máme tu troch hostí, ktorí boli pozvaní pani Manesku a teda zároveň aj výborom rečí na základe jej návrhu. Máme tu zástupcu konferencie okrajových prímorských regionov pani Žiri Guldon, máme tu pani Karolu Gunnarsson, ktorá je z Rady európskych obcí a regionov No a potom tu máme pána Luka Hendrixa, ktorý je z Európskej asociácie remesiel a malých a stredných podnikov. A rada by som vás pozvala, aby ste s nami zdieľali e, svoje vyjadrenie, rovnako by som bola rada, keby ste sa dokázali vtesnať do 10-minútového limitu. No a chcem vyzvať pani Žilgurdén, aby si vzala slovo ako prvá. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani Eleny Marianu, generálna sekretárka sa ospravedlňuje, pretože nemohla prísť do Bruselu, bohužiaľ, na toto stretnutie, takže ma požiadala, aby som ju nahradila. Chcem poďakovať pani Manesku za to, že CPMR dostalo možnosť vystúpiť na tomto fóre. Prečítam to, čo pani Marianu chcela povedať na tomto stretnutí. Dovolte mi pripomenúť vám, že konferencia okrajových a primorských regiónov zahrňa 160 regiónov v Európe v zásade e, pokrývajú členské štáty Európskej únie, ale aj susedské štáty. Táto organizácia má 37 rokov a počas posledných 37 rokov sme pracovali naozaj veľmi tvrdo na tom, aby sme propagovali úlohu regionálnych orgánov, najmä keď hovoríme o implementácii európskych politik. Rovnako chceme upriamiť pozornosť aj na teritoriálny dopad takýchto politik e, počas minulých 20-25 rokov predovšetkým sa naša práca, práca sústredila najmä na zmenu imidžu e, lokálnych a regionálnych orgánov na európskej scéne. Už od samého začiatku mali mnohí ľudia pocit, že tieto orgány sú orgánmi, ktoré lobovali len za väčšie prostriedky, ktoré sa snažili získať iba pomoc od Európskej únie, ale teraz sa stavajú reálnymi hráčmi a sú naozaj do veľkej miery zapojení do implementácie politík a majú aj veľ, veľmi veľkú mieru skúseností a znalostí, keď hovoríme o týchto témach. Keď hovoríme o riadení a kontrole, tak skutočnosť, že tu je stále viac a viac partnerov, znamená aj to, že je tu aj stále väčšia miera kontroly a stále väčšia miera hodnotenia. Celý systém sa stáva komplikovanejším a práve preto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že to nebude zároveň relevantným argumentom preto, aby sme menili niečo, keď hovoríme o správe veci verejných a správe finančného riadenia. Hovorím predovšetkým o tom, čo sa nám podarilo dosiahnuť počas posledných rokov v oblasti štruktúrálnych fondov. Nesmieme zabudnúť na to, že je mimoriadne dôležité, aby sme sa tejto politike ďalej do hĺbky venovali je to práve súčasť tejto politiky a súčasť aspektu tejto politiky, že musíme mať veľkú viditeľnosť pred našimi občanmi a vysoký profil našej práce je dôležitý najmä v kontexte krízy. Skôr ako budem hovoriť o konkrétnejších návrhoch, ktoré chceme priniesť, chcem povedať toľko, že európsky projekt čerpá silu predovšetkým z rozšírenia svojho územia a zároveň z ochrany teritoriálnej diverzity. Myslím, že ak by sme sa otočili chrbtom k týmto hodnotám, vzniklo by tu obrovské, vzniklo by tu obrovské riziko. Ak by sme sa stali len ekonomickou úniou, tak by sme stratili svoju, svoj kontakt s občanmi. Keď hovoríme o riadení, o správe veci verejných, pretože o tom hovoríme dnes popoludní, máme tu máme pocit, že je tu riziko centralizácie, centralizácie riadenia, relevantných politík a štrukturálnych fondov. Je dôležité, aby tu bolo stále menej ťažkostí pri jednotlivých procedúrach, ale to by zároveň znamenalo, že tu bude aj menej Európy v jednotlivých európskych regiónoch, ak sa veci budú naďalej centralizovať v Bruseli. A práve to by spôsobilo veľký demografický deficit a občania by sa už nemohli identifikovať s týmito politikami. došlo tu k napredovaniu pri implementácii regionálnej politiky a chceme naozaj vidieť silnejšiu európsku integráciu, tak v takom prípade potrebujeme na tom tvrdo pracovať. No a práve preto sme predložili niekoľko návrhov v rámci Bielej knihy o viacúrovňovej správe. Tieto návrhy vychádzajú z politických princípov Európskeho teritoriálneho paktu. Tento pakt zahrňa európske regióny, členské štáty a Európsku komisiu. Tento Európsky teritoriálny pakt e, bude naznačený, alebo teda bude tvorený dvoma nástrojmi. Prvým nástrojom je podpis politickej dohody o našej vízii, o našich politických cieľoch a prioritách, o stratégii, ktorá je teraz známa ako Stratégia 2020. Táto dohoda musí byť podpísaná medzi Európskou komisiou a zároveň celou skupinou európskych regionálnych orgánov. No a práve vďaka tomuto paktu bude sa každý môcť zaviazať, zaviazať k implementácii tých politík, ktoré spadajú do jeho pola pôsobnosti. To znamená, že táto stratégia sa stane našou vlastnou stratégiou a budeme môcť prekonať tie prekážky, ktoré tu existovali počas, eh, počas obdobia Lisabonskej stratégie. Zároveň zabezpečíme lepšiu mieru koordinácie na všetkých úrovniach správy a riadenia na národnej a eh, subnárodnej úrovni. Ďalší aspekt tohoto paktu je zároveň aj aspekt koheznej politiky na regionálnej úrovni. My navrhujeme, aby sme aby sme vytvorili akýsi zmluvný vzťah, zmluvný prístup. To by zahrňalo regionálne orgány a v závislosti od národných e, inštitucionálnych nastavení budeme môcť napríklad hovoriť aj o bilaterálnom prístupe medzi Európskou komisiou a regionálnymi orgánmi alebo tripartitnom prístupe, čiže členské štáty, regionálne orgány a Európska komisia. Tieto dva mechanizmy, ktoré navrhujem, sú mechanizmy pre viacúrovňovú správu. Pevne veríme, že tie prinášajú dve hlavné výhody. Dokonca by som povedala, že aj tri výhody. Predovšetkým je to o tom, že ľudia príjmajú zodpovednosť. Ak región sa stáva zodpovedným práve kvôli tomu, že tu bola podpísaná zmluva, tak potom je aj právne viazaný, aby vykonal niektoré veci a zároveň má aj politickú viazanosť, aby neustále zlepšoval svoju, eh, svoje pôsobenie a svoju výkonnosť. A to najmä v súlade so strategickými cieľmi Európskej únie. Prenášanie zodpovednosti do regiónov je zároveň aj prejav vzájomnej dôvery. A hovoríme o dôvere medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a regionálnymi a lokálnymi orgánmi. Potom je tu aj druhá strana mince, A síce, že máme pocit, že je to tá jediná vec, ktorá môže viesť k zjednodušeniu. Ak ľudia budú príjmať zodpovednosť a bude tu prítomná dôvera a toto všetko bude v rukách lokálnych a regionálnych orgánov, bude to znamenať, že Európska komisia bude konať smerom k strategickým cieľom, ale zároveň sa nestratí v detailoch, pretože mám pocit, že to sa práve deje, že Európska komisia naozaj príliš veľa času venuje e, kontrolám a stáva sa väzňom vo svojej vlastnej cele. A práve preto som presvedčený, že tieto témy, ktoré som spomenula, sú dvoma stranami tej istej mince. No a myslím si, že tu je naozaj reálna potreba angažovať všetkých týchto relevantných partnerov, najmä v čase, keď hovoríme o únikovej stratégii z obdobia krízy a o pláne obnovy. Ďakujem pekne za vašu pozornosť, a rada odpoviem na akékoľvek otázky. Pani Karola Gunnarsson, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, dámy a páni. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali ako zástupkyňu CMR na, tú, na toto stretnutie. Predovšetkým chceli by sme zablahopriať pani spravodajkyni za naozaj vynikajúci pracovný dokument. Podľa nášho názoru to zahrňa naozaj veľmi dôležité body. V mene CMR by som chcela poskytnúť niekoľko špecifických komentárov k tomuto dokumentu. V prvom rade, správa spomína ustanovenia Lisabonskej zmluvy, ktoré sa vzťahujú na lokálne a regionálne samozprávy a zároveň aj protokol o subsidiarite. Tieto princípy ale musia byť realizované v praxi. Musia byť implementované a to tak v tak na, na úrovni tvorby, ako aj na úrovni implementácie európskych politik a implementácia. Práve preto CMR veľmi víta, že spravodajkynia sa sústredila na angažovanie lokálnych a regionálnych partnerov, a to predovšetkým v oblasti predlegislatívnej fázy. Je naozaj dôležité, aby sme angažovali lokálne a regionálne orgány do diskusí. Lokálne a regionálne orgány nesmú byť vnímané len ako implementátory európskych a národných politík. CMR tiež víta tú silnú podporu, ktorú táto správa prikladá partnerstvu. Ale princíp partnerstva musí byť implementovaný adekvátnym spôsobom. CMR Práve preto vyzýva spravodajkyňu, aby odporúčala komisii klásť väčšiu mieru pozornosti na uplatňovanie princípu partnerstva na úrovni členských štátov. CMR rovnako aj víta výzvu spravodajkyne komisii, aby komisia vyvinula ďalšie aktivity pri dosahovaní cieľov koheznej, koheznej eh, politiky priamo v teréne. Je časť konať. Eh, musíme budovať na tých dobrých príkladoch, ktoré už existujú a zároveň potrebujeme hľadať nové spôsoby, ako dosahovať tieto ciele. To je relevantné najmä v kontexte budúcnosti koheznej politiky, ale zároveň je to relevantné aj vo vzťahu k stratégii Európa 2020. CMR rovnako víta aj to, že pani spravodajkynia podporuje zjednodušenie pravidiel a procedúr. To je podľa nášho názoru kľúčový bod a mohol by byť možno ešte lepšie zdôraznený v tejto správe. Bohužiaľ, až doposiaľ lepšie, lepšie legislatívne opatrenia nedokázali generovať výsledky na lokálnej a regionálnej úrovni pri e, znižovaní administratívnej záťaže. Problém e, nie je len pri zbytočných chybách, ktoré sú spôsobené komplikovanými pravidlami, ale aj oveľa horšie. Lokálne a regionálne orgány majú naozaj veľmi akútnu potrebu štrukturálnych fondov a tie sú častokrát znechutené uchádzať sa tieto prostriedky práve kvôli príliš komplikovaným pravidlám a mám podobnú skúsenosť aj z mojich diskusí, ktoré mám s malými a strednými podnikmi a s aktérmi, ktorí sú našimi partnermi v oblasti sociálnej ekonomiky. To môže byť podporené, to by malo byť v správe zdôraznené ešte viac. Pani spravodajkyňa výrazným spôsobom zdôrazňuje ehm, kontrolný systém eh, koheznej politiky. CMR samozrejme silne podporuje efektívnu kontrolu výdavkov, ale zároveň máme aj veľké obavy. Intenzifikácia auditu a kontroly zatiaľ pracovala proti efektívnemu a um, efektívnemu využívaniu týchto prostriedkov. Projektoví manažéri musia svoje úsilie nasmerovať na to, aby, boli, aby konali v súlade s európskymi nariadeniami a tento čas potom nemôžu venovať maximalizovaniu investícií a dosahovaniu politických cieľov. Komisia sa musí sústrediť primárne na budovanie kapacít tak, aby dokázala lepšie implementovať tieto politiky a až potom na kontrolu. CMR ďalej víta, že táto správa podporuje integrovanejší prístup pri aplikácii jednotlivých fondov. Harmonizácia pravidiel, ktorá sa uplatňuje pre odlišné finančné nástroje, môže byť dôležitým krokom pre tvorbu lokálneho a regionálneho potenciálu. Chceme podporiť pani spravodajkyňu, aby ďalej zdôrazňovala tento dôležitý bod. No a na záver veľmi silne podporujeme požiadavku aktívnym spôsobom zapájať Európsky parlament do diskusí o budúcnosti koheznej politiky. Ale Rovnako by sme chceli odporúčať aj to, aby táto správa spomenula potrebu e, silnejšieho angažovania zástupcov lokálnych a regionálnych orgánov práve v tejto debate. No a na záver chcela by som spomenúť e, prácu CMR v oblasti budúcnosti koheznej politiky. Myslíme si, že to je naozaj veľmi dôležitá otázka a mali sme tu e, pracovnú skupinu, ktorá pripravila dokument, ktorý sa nazýva Kľúčové politické e, posolstva ohľadom budúcnosti európskej koheznej politiky. No a táto, tento dokument bol schválený politickým výborom e, CMR a priniesla som výtlačky tohoto dokumentu a nájdete ich na stole vonku. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za vypočutie. Ďakujem veľmi pekne, pani Gunnarsson. No a teraz chcem poprosiť pána Luka Hendriksa, aby predstavil svoje vyjadrenie alebo vystúpenie. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, príjemné popoludne, dámy a páni. V prvom rade chcem v svojom mene poďakovať výboru Regi a predovšetkým pani Manesku za to, že organizovala toto mini vypočutie a zároveň za to, že nás pozvala na dnešné stretnutie. Aký je kontext eh, nášho vyjadrovania sa k Bielej knihe o viacrovňovej samozpráve. Musíme to vidieť v nasledujúcom kontexte. Predovšetkým je to skutočnosť, že 92 500 lokálnych a regionálnych orgánov Európskej únie má na starosti viac ako dve tretiny európskej e, legislatívy, teda ovplyvňuje viac ako dve tretiny európskej legislatívy, pričom väčšina sa priamo dotýka malých a stredných podnikov. Po druhé, ekonomické a sociálne politiky a zároveň aj tie veľké výzvy Európskej únie, v oblasti tých hlavných politik, ktoré sa nachádzajú v Európskej stratégii 2020, a ktorými sú demografia, energetika, globalizácia, zamestnanosť, udržateľný rozvoj a tak ďalej. To naozaj má veľký dopad na podniky, predovšetkým na malé a stredné podniky. A, tie, a tieto politiky naozaj musia byť implementované na regionálnej a lokálnej úrovni. No a po tretie, malé a stredné podniky sú lokalizované. Oni sú viac ako 95% všetkých európskych firiem. Práve týchto 95% funguje na lokálnych trhoch. Na lokálnych trhoch, ktoré majú alebo lokálne, alebo exportné ambície v závislosti od lokálneho know-how. No a práve preto toto je dôležitosť regionálnej politiky pre malé a stredné podniky a zároveň aj dôležitosť malých a stredných podnikov pre regionálnu a lokálnu politiku. Už v našom úvodnom dokumente a zároveň v Zelenej knihe o teritoriálnej kohézii e, sme zdôrazňovali a počerkovali to, že podľa názoru našich členov tieto regionálne programy pre ekonomický rozvoj, ktoré ukazovali úspešnosť, dokázali tak konať práve vďaka kvalite spolupráce a partnerstvu medzi ekonomickými organizáciami a podnikmi a zároveň aj so sociálnymi partnermi, ktorí sa nachádzali v, teri- v daných teritoriách. Na druhej strane tie teritória, kde rozhodnutie ohľadom ďalšieho rozvoja boli robené bez konzultácií s podnikateľmi alebo tým, že bol aplikovaný unikátny model rozvoja, nedokázali sme zároveň preukázať také isté napredovanie. A práve preto kľúč pre úspech je v tom, že musí tu existovať partnerstvo medzi politickými a reálnymi ekonomickými aktérmi, ktorí sú ekonomické a sociálni partnery na každej danej úrovni, na lokálnej, národnej a európskej. A práve preto koncept koncept, e, koncept viacúrovňovej správy musí zahrňať aj e, koncept viacúrovňových aktérov. Koncepty e, aktér, organizácií, ktoré zastupujú malé a stredné podniky, by mali byť asociované práve pri tvorbe tejto legislatívy a práve pri tvorbe programov, ktoré majú za cieľ podporovať podniky a zároveň sa zameriavajú na teritoriálny rozvoj, rovnako ako aj na sektorálne politiky. Úspech Úspech tohoto partnerstva závisí od troch kritérií prvom rade politická vôľa spolupracovať, po druhé potreba e, mať tú akúsi podnikateľskú kultúru a verejnú administratívu a po tretie, aby pracovné metódy týchto programov boli adaptované potreba malých a stredných podnikov. Keď sa vraciame k týmto trom kritériám, tak samozrejme politická vôľa spolupracovať, nemyslím si, že sa tomu treba nejak ďalej do hĺbky venovať, hovorí to samo za seba. No, po druhé, potreba vytvárať podnikateľskú kultúru, kultúru v rámci verejnej administratívy. Treba povedať, že zatiaľ tu sú veľké nedostatky. Nedostatky podnikateľskej kultúry zo strany verejných komunikátorov, ktorí, e, pre ktorých odkazy na malé a stredné podniky sú obmedzené častokrát len na zástupcov veľkého priemyslu. A to znamená, že tu je veľmi veľa e, partnerov, ktorí asimilujú všetky podniky do jedného unikátneho modelu bez ohľadu na ich veľkosť, bez ohľadu na charakter ich aktivít a zároveň nedokážu takýmto spôsobom efektívne aplikovať politiky práve kvôli nedostatkom tohoto jediného modelu. Táto realita má dva negatívne dopady pre teritoriálnu úlohu e, orgánov a e, verejných orgánov a podnikov. Na druhej strane e, to neobmedzuje možnosť príjmať politiky, ktoré mali byť adaptované rôzne, rôzne realite na lokálnej škále. Na druhej strane je už evidentné, že sprostredkujúce organizácie hrajú nenahraditeľnú úlohu pri sprostredkovaní komunikácie medzi malými a strednými podnikmi a lokálnymi orgánmi. Táto úloha nie je adekvátne zdôraznená a uznaná a nedostala adekvátnu podporu z národných a lokálnych administratívnych orgánov orgánov. E, skúsenosti naznačujú, že európske národné a teritoriálne programy dokážu sa, do, do, dokážu dotknúť e, malých a stredných podnikov len ak tu fungujú sprostredkovateľské organizácie, ktoré zastupujú tieto podniky. No a po tretie, musíme prispôsobiť pracovné metódy týchto programov potreba malých a stredných podnikov. E, keďže tie už sú v súlade s pravidlami ohľadom auditingu a certifikácie pre veľké podniky, tak uplatňovanie a zároveň neustále e, hodnotenie vyčlenujú malé a stredné podniky z hospodárskej súťaže. Nedostatok hospodárskeho riadenia na úrovni teritoriálnych a regionálnych administratívnych úrovní vedie k tomu, že je tu príliš veľké bremeno pre tieto malé a stredné podniky a zároveň aj zbytočné obmedzenia. Aby sme to povedali jednoduchšie, malé a stredné podniky sa nedokážu priamo zapojiť do týchto programov a práve preto um, reprezentatívne organizácie majú stále menšie a menší záujem o štrukturálne fondy. No a aby som vám dal ešte jeden príklad, Napriek vynikajúcim výsledkom v niektorých regiónoch, viaceré zdroje nasvedčujú tomu, že 2 až 3, 2 až 3 malých a stredných podnikov sú príjmateľmi a v podstate len 1 až 2 týchto malých a stredných podnikov idú priamo k týmto e, firmám v závislosti od situácie v danom členskom štáte. A teda e, pripravili sme pozičný dokument o zjednodušení, ten dokument ste pravdepodobne dostali. No a tu navrhujeme 105 zjednodušujúcich opatrení, ktoré by sa týkali e, administratívnych pravidiel a zároveň aj finančného riadenia štrukturálnych fondov. No a teraz sa dostávam ku koncu, k odporúčaniam. Prvé odporúčanie je aplikovať dva základné princípy e, legislatívy o malých e, podnikoch, Small Business Act. V prvom je to, je to prístup Think Small First, čiže jeden z kľúčových aspektov Bielej knihy je zovšeobecenie princípov tohoto Small Business Act na lokálnu a regionálnu úroveň. A plne podporujeme Bielu knihu v tom, kde hovorí, e, že obnovenie európskeho hospodárstva si vyžaduje, aby aj ciele Small Business Act boli už dosiahnuté. To musí zahrňať aj partnerstvo s lokálnymi a regionálnymi orgánmi. Ako už bola povedané, viac ako 95 všetkých podnikov funguje na lokálnych trhoch. Napriek tomu európske politiky sú častokrát e, príjmané pre a e, v mene veľkých podnikov. E, Tých, ktorí majú veľký rast a exportné kapacity a tak ďalej. A, hoci, a pritom tento priemysel zastupuje menšinu celkového priemyselného odvetvia. Tie najmenšie podniky sú tie najdôležitejšie, sú tými najdôležitejšími tvorcami nových pracovných príležitosti. Častokrát sú to tí jediní e, vo vidieckých oblastiach a zároveň v zložitých mestských oblastiach alebo e, v znevýhodených oblastiach. A okrem toho teritoriálna politika musí využiť e, podnikateľský potenciál, brať do úvahy e, faktor prístupnosti a blízkosti a mala by mať e, dvojaký prístup z hola nadol aj z dola nahor. A musíme začať tými najmenšími jednotkami, najmenšími podnikmi na tej najmenšej teritoriálnej jednotke. No a posledná odporúčanie je princíp iba raz, only once. A pri aplikovaní tohoto princípu a zároveň berúc do úvahy finančné potreby týchto firiem a zároveň, keď si uvedomíme, aké sú formálne požiadavky, auditing a overovanie, tie mali byť certifikované regionálnymi orgánmi bez potreby ďalšieho hodnotenia na národnej úrovni alebo európskej úrovni. A práve v tomto kontexte symbolické opatrenie efektívneho a úspešného viacrovnového riadenia môže byť dosiahnutie dohody medzi troma inštitucionálnymi úrovňami, výbor regiónov a teritoriálne orgány, tak aby sme eh, na minimum znížili pravidlá eh, rôznych rôznych e, informačných povinností, záťaže, e, rôzneho reportingových povinností, tak aby sme naozaj konali v súlade e, s princípom only once, čiže iba raz, ako sa to nachádza aj v Small Business Act. No a na záver je to zavedenie kultúry dialógu a moje tretie odporúčanie je horizontálna subsidiarita. No a práve v tomto smere mi dovolte navrhnúť horizontálnu subsidiaritu a je princíp, ktorý spočíva v zabezpečení toho, že paralelne s inštitucionálnou subsidiaritou by tu bolo aj zapájanie ekonomických a sociálnych aktérov do rozhodovania a spolupráce na všetkých úrovniach. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pánu Hendriksovi. Je tu tiež zástupca Európskej komisie. Vidím tu kolegov z riaditeľstva Regio a takisto však asi z, za generálneho tajomníka Možno by ste mohli e, neskôr reagovať, ak budete mať chuť, po tom, čo prebehne rozprava e, v radoch našich kolegov. Prvým je Ondř- e, Oldřich Vlasák. Moja otázka znie, koľký z vás chcete vystúpiť, aby sme si lepšie zorganizovali čas? Ďakujem. Oldřich, máš slovo. Ďakujem, pani predsedkynia. Najprv by som chcel povedať, že tento materiál vítam ako ďalší z krokov pre zjednodušenie a sprehľadnenie tohoto procesu využívania peniazov z štrukturálnych fondov. K tomuto materiálu mám len niekoľko pripomienok a to vo vzťahu k zjednodušeniu. Ak chceme, aby nám všetci rozumeli, aj my musíme predkladať svoje materiály zrozumiteľne a tak, aby sa ľahko dali previesť do ďalších krokov. Vítam a presnejšiu definíciu partnerstva a jasne si musíme povedať, že partnerstvo je pre nás e, určitými právami, povinnosťami a k tomu treba mať aj metodiku, ako by takéto partnerstvo malo vyzerať. Ďalší princíp, ktorý sa týka zjednodušenia, tu som položil otázku aj pánu komisárovi Hánovi sa týka toho, ako jednotlivé zjednodušenia transponujú jednotlivé členské krajiny. Musíme teda informácie mať a musíme mať možnosť vyvinúť tlak na jednotlivé štáty, tak aby aj oni prijímali zjednodušujúce princípy a zjednodušovali tieto procesy ako také. Možno tu bude otázka prekladu, ale silnejšia kultúra, vytvoriť silnejšiu kultúru hodnotenia. Ja to vnímam ako vytvorenie opätovnej metodiky, jasne povedať, čo chceme a čo budeme presadzovať. Potom otázka eh, Erasmu pre miestnych a regionálnych zástupcov. Je to vítaná otázka, otázka zdokonalenia informácií a vedomostí. A k tomu by som pripojil aj to, čo je na ďalšej strane, otázka školení. Potrebujeme totiž preškoliť aj tých kolegov, ktorí sa starajú o implementáciu ako takú, aj tých, ktorí reprezentujú konečného príjemcu. A tu si myslím, že nielen prostredníctvom výboru regiónov toto môžeme realizovať, ale hlavne musíme tu umožniť aj toto prostredníctvom asociácie samozpráv jednotlivých členských krajín pretože ak budeme chcieť niekoho vyberať na tieto školenia, tak tie, cez tieto asociácie sa oveľa rýchlejšie dostaneme k jednotlivým obciam a mestám. A moja posledná poznámka sa týka nástroja finančného inžinierstva a tu by som bol rád, keby sme naozaj do toho do zoznamu doplnili aj Jessiku k tomu Jeremia Jaspersovi, kde ide o pomoc obciam a mestám. Ďakujem. Ďakujem pán Angukakis. Angurakis, opravuje sa pani predsednička. Ďakujem. Budem hovoriť po rumunsky, potom ma pani a, eh, spravodajkyňa bude lepšie rozumieť, myslím si. Myslím si, že obsah treba lepšie vyjasniť v tomto materiáli. Myslím si, že sú tu dva základné problémy. Poprvé, pani Manesku povedala, že sa chce zaoberať problémom konkrétnym, čiže to je to viac e, úrovňovou samozprávou. To je problém nový, nová otázka. A mnohé ďalšie otázky a problémy súvisejú s týmto e, problémom v tomto materiáli, ktorý bol predložený, tieto problémy nie sú celkom jasne podľa mňa e, naškrtnuté. Mnohé sme napríklad počuli k téme spolupráce medzi jednotlivými jedn- úrovňami, ktorá musí byť teda definovaná. Ja by som však chcel hovoriť o druhej časti tohoto materiálu, menovite o kontrolných mechanizmoch. V tomto výbore sme často hovorili o problémoch, ktoré tu existujú a ja si však kladem ale otázku. Tieto no, táto nová úroveň, teda táto viacúrovňová samozpráva neskomplikuje nám náhodou o kontrolu? Viacúrovňové riadenie jeho projekcia vertikálna a horizontálna neznamená snáď, že by bolo treba oveľa viac koordinovať, aby sa dosiahol optimálny výsledok? Po logickej stránke treba predsa anticipovať, že tie kontrolné mechanizmy budú ešte zložitejšie, než sú dnes. Takže neviem celkom presne, čo E, tu, tu vlastne znamená, keď sa hovorí o zjednodušení kontrolného systému, znamená to predovšetkým to, že doterajšia prax, tá doterajšia veľmi komplikovaná prax, podľa mňa tomu tak aj je, že teda ona bude efektívnejšia, bude to efektívnejšie, alebo bude tu pre projekty ďalšia prekážka? Alebo chceli by sme v tomto novom materiáli snáď analyzovať, ako naozaj možno veci zjednodušiť. No a na záver snáď ešte nasledovné. Mám dojem, že tu diskutujeme mimo kontextu hospodárskej krízy, Veď aj to je predsa dôležitý prvok. Nie len pre Grécko a Rumunsko. A ja si kladiem otázku, ako by napríklad mohla grécka vláda, alebo maďarská, ak chcete, ako by mohli mať tieto možnosť financovať projekty v budúcnosti, keď teda naše krajiny majú známe problémy so schodkami rozpočtov. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme. Teraz pán Kelly. Chcem sa ospravedlniť za neskorý príchod. Bol som v inom výbore. Povedali ste, že 95 po, po, tých podnikov je na lokálnej úrovni a že teda podliehajú pravidlám pre väčšie podniky na európskej úrovni sú dôkazy o tom, že toto má dopad vo veľkej miere na schopnosť dosahovať zisky a prevádzkovať? A ak áno, čo môžeme proti tomu urobiť? Čo tu urobíme? Ďakujem. Nemáme ďalších rečníkov na zozname. Možno by som mohla využiť možnosť a, a poprosiť teraz predstaviteľov e, generálneho riaditeľstva regionu. Nie, ešte pán Martula, predsa len. Ďakujem pekne. Chcem poblahoželať pani spravodajkyni za prezentáciu tejto komplexnej problematiky v tomto dnešnom pracovnom materiáli. Chcem poukázať len na jedno. Zjednodušenie noriem to je dôležitá vec. Na národnej i komunitárnej úrovni, pretože je to naozaj nevyhnutná podmienka páka pre lepšie riadenie na viacerých úrovniach. Ešte dôležitejšia je ale skutočnosť, že toto zjednodušenie má ešte pokračovať. O tom nemožno len hovoriť v časoch hospodárskych kríz. Toto zjednodušenie musí byť neustále. Súhlasím samozrejme s tým, že treba povedať, že zjednodušenie noriem nemôže pre, sa pretaví do ďalšieho extrému. Samozrejme, že paralelne k tomu treba mať aj solidné e, vyhodnocovanie, kontrolu e- evaluácie, predovšetkým na lokálnej a regionálnej úrovni. A na záver chcem ešte poukázať na osobitný potenciál nástrojov finančného inž, inžinierstva. Tie treba ešte ďalej rozvíjať. A dúfam, že aj ďalej tieto nástroje budeme vedieť roz, môcť e, rozvinúť práve v tomto pracovnom materiáli. Ešte niekto kolegovia by chcel e, prehovoriť? Ak nie, poprosila by som zástupcov komisie, aby snáď komentovali túto vec na základe skúseností, ktoré majú s kontrolou a a politikami. Ako to vníma komisia? Vzťah medzi kontrolami a efektívnosťou politiky. Tieto témy, ktoré tu kolegovia spomínali, pretože vychádzame z toho, že pri takomto manažovaní, ktoré je zdieľané, máme interakciu medzi jednotlivými úrovňami e, samozprávy, ale tiež kontrolu, ktorá sa spája so zodpovednosťou komisie. Výkon rozpo- rozpočtu, čiže prierezové otázky, prierezové vzťahy medzi kontrolou a efektívnosťou. Mohli by ste snáď sa s nami podeliť o názory na to, čo sme práve počuli od našich troch hostí a tiež komentáre kolegov. To by ma potešilo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedníčka. Veľmi rada okomentujem tento pracovný dokument a chcem spravodajcovi, spravodajkyni poďakovať za veľmi, za veľmi zaujímavé nápady, hlavne pokiaľ ide o zlepšenie efektivity kontrolných a riadiacich systémov, tiež posilnenie e, riadenia a dozorných aspektov tejto práce. Moja prvá reakcia na tento dokument takisto bude aj o tom, čo my v komisii robíme, aby sme zlepšili tieto systémy. Teší nás, že vidíme, že tento pracovný dokument pozitívne e, hodnotí akčný plán na posilnenie e, úlohy komisie. A Prvé výsledky, ktoré nám v tomto programovom e, období prichádzajú, sú naozaj pozitívne. Tiež by nás potešilo, keby sme mohli so spravodajkyňou a tým týmom si mohli ešte ďalšie názory vymeniť. Máme tu teraz na roky 2007 až 2013 naozaj e, právny, e, správnu štruktúru. Keby, ako ste, pani predsednička, povedali, národné inštancie vzniesli určité otázky o prekrývaní sa kontroly. A samozrejme je to veľmi dôležité. A to je v pozadí našej kontrolnej stratégie, aby sme sa opierali aj o národnú, aj o regionálnu úroveň. To je zapracované do konceptu jednotného auditu. A to je spôsob, ktorom, ktorý používame v novom programačnom období. Takisto sme veľmi aktívni na začiatku týchto období. To tiež správa zdôrazňuje. Pozreli sme sa aj na správy o, o úspešnosti, boli sme veľmi o, úspešní a riadiacim orgánom sme poskytli aj usmernenia takisto regionálnym inštitúciám. A to je čím si, v čom budeme aj pokračovať. Naozaj budeme pokračovať v školeniach a v poradenstve národným a regionálnym úrovňam členských štátov i príjemcom takisto semináre pre školiteľov. My budeme prezentovať e, na workshopoch národným a regionálnym úrovňam e, danú problematiku, aby oni mohli poskytovať potom workshopy pre príjemcov. Otázka dobrej rovnováhy medzi efektivitou, účinnosťou a kontrolou. Jedna z vecí, ktorú by sme mali, ktorú by sme sa mali vyhnúť, je, sú tie prekrývania sa členských krajinách na regionálnej úrovni. Máme teraz spoločnú auditovú stratégiu, ktorá sa práve aktualizuje. To je naša spoločná auditová stratégia pre všetky e, výkony štrukturálnych fondov a keď to za pár týždňov dovršíme, rada toto zašlem vašemu výboru a pani spravodajkyni. A budeme sa tešiť na vaše názory. Ďalšia problematika súvisí s tým, že tento dokument prichádza vo výbornom načasovaní pre e, plánovacie obdobie po roku 2013. Je užitočný aj v tomto kontexte. Takže vítame, e, že tu prebieha rozprava v parlamente k tomuto problému. Ďakujeme. Boli tu tiež otázky kolegov. Neviem, či e, pani Manesku alebo ne, naši hostia. Kto, pán Kelly sa pýtal na malé a stredné podniky. Máte teraz priestor, aby ste reagovali? Ďakujem. Nie, nie, nie som si istý, že som dobre pochopil otázku pána Kellyho Povedal som, že 95 malých a stredných podnikov fungujú na lokálnej úrovni. Nie je tu prepojenie s ich e, ziskovosťou, pretože ak som dobre pochopil, to bola vaša otázka, ako môžeme zvýšiť ich e, ziskovosť, keďže fungujú len na lokálnej úrovni. Je to to, čo ste sa chceli opýtať? Nie, nie, že sú E, podriadené pravidlami na európskej úrovni, ktoré ale v skutočnosti boli zamýšľané pre väčšie operácie a toto ovplyvňuje ich fungovanie. Musia robiť niečo, čo nie je nevyhnutné na ich úrovni. To bola táto otázka. Už naozaj problém je v tom, že väčšina z európskej legislatívy je e, navrhovaná pre ten typický príklad väčších organizácií, podnikov ako takých, pretože vo všeobecnosti ľudia, ktorí sa zaoberajú legislatívou, nevedia, ako malý a stredný podnik funguje. Malý podnik nie je nejakým si bonsajom tej, toho veľkého podniku. To, čo v malom funguje, e, funguje vo veľkom, ale nie naopak a to je základný problém s lokálnymi, národnými i celoeurópskymi formami legislatívy. Legislatíva nie je vymýšľaná s cieľom zohľadniť e, osobitosti malých a stredných podnikov. A toto my robíme. My vysvetľujeme politikom, zákonodarcom to, ako malé a stredné podniky fungujú. Zodpovedal som tým vašu otázku? Ako poznám pána Kellyho, vedel odpovedať na tú otázku, keď sa ju pýtal, som si istá, že, pozna, že je spokojný. Nech sa páči, ďalšia kolegyňa. Čo si by som povedala k zjednodušovaniu? To bola jedna z tém. Mám veľké obavy týkajúce sa dnešných štrukturálnych fondov. Prečo? Pretože som predsedkyňou jedného z partnerstiev v Švédsku. Švédsko je rozdelené na 8 partnerstiev a ja predsedám jednému z nich. V našom regióne máme 52 e, komún a keď diskutujem s miestnymi orgánmi samozprávy aj s regionálnymi zastupcami, tak mnoho z nich tvrdí, že nebudú sa uchádzať o štrukturálne fondy, je to vraj veľmi zložité, zaberie to veľa času na eh, uchádzanie sa a ten kontrolný systém je veľmi zložitý. A keď hovoríme s lokálnymi a miestnymi orgánmi, a keď tá diskusia prebieha potom aj s malými strednými podnikmi v našom regióne, tak zamietajú možnosť používať štrukturálne fondy, podľa nich sú, je to veľmi prácne uchádzať sa o prostriedky z fondov, je to prizložité a kontrolný systém je príliš zložitý. A ja tu mám veľké obavy, pretože si myslím, že tieto fondy sú dobrým príkladom solidarity v Európe a je to veľmi dobrý viditeľný príklad Európy v Švédsku. Ak tento problém vo Švedsku máme, tak si myslím, že aj mnohí ďalší tu prítomní taký problém poznáte. Vy si totiž myslíme si, že sa dajú zmobilizovať vo fondoch prostriedky od rôznych partnerov v rámci spoločnosti, aby sme dosahovali rast a aby sme rozvinuli náš región. Myslím si, že toto je teda kľúčová otázka, ako toto zjednodušiť, zaoberať sa, e, riešiť tieto fondy. Ak nie, tak v budúcnosti nebudeme úspešní. A ďalšia otázka. Treba veľa prostriedkov, kým vôbec projekt začnete, pretože vám prostriedky e, z fondov nebudú plynúť. My v Švedsku potrebujeme 9 mesiacov na to, aby sme dostali prostriedky. My využívame teda tak, takto prostriedky. Takže mám tak trochu obavy v tejto veci a myslím si, že je veľmi dobré, že spravodajkyňa sa zamerala na túto otázku e, pri svojej činnosti. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia hovoria, že je tu veľké, e, veľký súvis medzi tým, čo sa e, nazýva dobrá správa veci verejných alebo zjednodušením. Romana, chcela by si na záver niečo povedať? Áno, ďakujem e, veľmi pekne. Na úvod by som chcela poďakovať z celého srdca našim kolegom aj našim expertom, ktorí dnes prišli, rovnako zastupkyni komisie by som rada poďakovala. Ďakujem veľmi pekne za návrhy, odporúčania a podnety. Ja som presvedčená osobne o tom, že aj naďalej v rámci dobrej spolupráce Výsledkom našej činnosti bude správa, ktorá zohľadní všetko, čo si všetci želáme. Myslím, že všetci si želáme hlavne to, aby postupy boli zjednodušené a aby prístup pre fondy eh, k príjemcov bol jednoduchší. To si želáme všetci, to je našim hlavným cieľom. No a vzdelávaním, partnerstvom, zjednodušovaním zjednodušovaním, ale aj v záujme konsolidácie podpory pre príjemcov, aby chybovosť a problémy boli odstraňované. Kolega Vlasák o tom tiež hovoril. Spôsob, ako sa realizujú zjednodušovania zmeny, veľmi súvisí s tým, ako bude tá zmena implementovaná do legislatívy a tým vznikajú rôzne problémy príjemcov pri prístupe k týmto finančným prostriedkom. Ja si myslím, že všetko treba podriadiť tomu hlavnému cieľu, dobrému prístupu príjemcov k týmto prostriedkom. Potom budeme dosahovať dobré výsledky, potom príjmeme ten ďalší krok pre podporu občanov, regionálne a miestne orgány, tak aby všetci dokázali lepšie čerpať európske prostriedky. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu a teším sa na vaše príspevky k tejto správe. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne všetkým. Myslím, že to je veľmi dôležitá správa. A ako predsednička by som chcela ešte na záver povedať pár slov. Je to o hľadaní rovnováhy medzi mnohými eh, výzvami, ktoré súvisia eh, s tou správou vecí verejných, eh, tak s využívaním prostriedkov daňových poplatníkov, ale aj predchádzaniu vytvárania nadmernej záťaže. Myslím, že v týchto snahách kombinovania mnohých faktorov a hľadania rovnováhy medzi mnohými oblastiami, ktoré súvisia e, so správou. Našim referenčným bodom, vy hovoríte, musia byť príjemcovia. Pravdepodobne musíme mať istý hlavný cieľ alebo môžeme hovoriť o rovnováhe medzi viacerými výzvami alebo potrebujeme e, nejakú prioritu to najlepšie výsledky pre príjemcov a musia byť ostatné elementy podriadené tomu. Ja nehovorím, že e, sa máme prestať mať o rozpočet EU, nie práve naopak, ale my organizujeme všetky ostatné prvky tak, aby záverečne príjemcovia mali jednoduchú politiku a rýchlo mohli riešiť svoje problémy. Ak je toto, čo si hovoríte, to zaujímavý prístup, ale ja by som tiež chcela upozorniť kolegov na jedno slovo, ktoré bolo využité vo viacerých, alebo dvoch prezentáciách, a to je kontrakt. Pretože je tu tá myšlienka európskej, európskej regionálnej politiky v podobe určitej dohody medzi príjemcami. A rovnako by som chcela, aby kolegovia to tak vnímali ako určitú výzvu alebo otáznik pred nami, čiže aby sme si vypočuli viac o tomto prístupe, pretože to je o viacerých eh, veciach eh, tento prístup a eh, politika, o ktorej sa tu hovorí. Tu sa tiež hovorilo o určitom spôsobe zjednodušenia. Tak mohli by sme vás upozorniť na ďalšie myšlienky o zjednodušení systému manažmentu tejto politiky. Vidím, že nie sú tu žiadne ďalšie pripomienky. No, chcela by som po všetkým veľmi poďakovať a myslím, že môžeme ukončiť eh, tento bod. Ďakujem všetkým.